sie es plündern, plündern dass sie der Mehrheit. So, guten Morgen. Takže dobré ránko, kolegovia, kolegyne. vítam vás v tomto novom prostredí. Vidíme, že nám tieto ráno plne postačuje rozmer tejto sály. Zdá sa, že dnes ráno viacerí naši členovia majú aj iné povinnosti ako účasť na tomto zasadnutí. E, verím, že ste si dobre oddychli počas voľného týždňa, že ste mali priestor sa venovať rozmanitej činnosti a s plnou vervou sa môžeme tým pádom dnes pustiť do programu. Začneme prijatím programom schôdze. Ak, sú, ak nie sú žiadne mimoriadne požiadavky, možno to považovať za prijaté oznámenia predsadujúceho. Tu sa zmiením o následovom. Predminulej týždeň bola delegácia v Nagoje na eh, konferencii biodiverzity OSN, tak povediac, na poslednú chvíľu počas tej konferencie boli e, prijaté určité závery a nenastala patová situácia a, tá, a závery z Nagoje e, e, posunú veci ďalej. Nebudem to ďalej rozoberať v tejto chvíli, ale o tých výsledkoch budeme hovoriť ďalej. V programe rozhodne e, sú veľmi potešiteľné. E, takisto prebiehali v USA voľby. Určite ste to všetci sledovali práve v kontekste e, klimatických zmien, ochrany klíny a napredovania rokovaní v Cancúne Takže trošku nová garnitúra eh, vzýšla z volieb. Veríme, eh, že eh, táto nová garnitúra tak rozumnejšie sa postaví k otázke ochrany klímy. Ďalej oznámenie komisie o kiotskom protokole a záväzky, ktoré prijalo prijala EÚ. 8-percentné zníženie CO2 vyzerá byť reálne. 15 štátov EÚ dosiahne 10,4 a 27 členských štátov EÚ dosiahlo 14,3 e, My vieme, že v niektorých štátoch ten, ten e, ten, tie ekonomické zmeny a kríza nevdvojak pomohla k zniženiu CO2, ale našťastie to pomohlo k naplneniu cieľov EÚ. Chcel by som vás informovať o tom, že v tejto sále od 14.15 bude prezentovaný film o Bluefin Tuna je to o, e, o tuniakovi modroplutvom a e, kto si chce e, pozrieť tento film, tak bude vysielaný. Spúšťa sa to o 14.15. Toľko z mojej strany oznámenia No a môžeme prejsť na bod číslo 3 nášho programu posilnenie chemickej, biologickej, radiologickej a jadrovej bezpečnosti v EÚ. Je to akčný plán CBRN bezpečnosti. Spravodkyňou Katrika, Kartika pardon, Tamara Liotard a obdržala celý rad pozmeňujúcich návrhov o ktorých budeme hlasovať a bude zrejme potrebné mať hlasovaciu kartu so sebou. Prosím, ak ju máte, verím, že máte, tak zasuňte e, vaše kartičky do príslušného zariadenia. Môžeme začať rovno s hlasovaním, blokové hlasovanie v pozmeňujúcom návrhu 7 a 8. Kto je za? Ideme hlasovať 7, 8 kto je za? Proti? E, Kto strča, stržal, zdržali sa? Výsledok je nasledovný. Prijaté. Deviatka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Číslo 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 11 za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Číslo 12, to je za. Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 13 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. 14 za proti, zdržali sa. Musíme si skontrolovať elektronickú zahlasujte. 14. Uzatváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie. Nefunguje mi zariadenie. Hlási niekto na ľavom krídle. Skúsme ešte raz hlasovať. Kolegyňa Gardini mala problémy s hlasovaním. Už zdá sa, že to funguje. Prosím, ešte raz zahlasujte. 14. Hlasuje sa o pozmeňujúcom návrhu číslo 14. Uzatváram hlasovanie. 20, 24 za, 20 proti, schválené. Teraz prejdeme na číslo 15. Prosím hlasovať aklamačne. Proti. Zdržali sa schválené. Číslo 16. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 19 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa. Schválené. 17 za, proti, zdržali sa. Schválené. 20 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 21 za, proti. Zdržali sa. Schválené. 22 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 23 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 24 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 25 za. Proti zdržali sa, schválené. 26 je rozdelené hlasovanie, prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 27, kto je za, proti, zdržali sa, schválené.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 Uzatváram hlasovanie. 48 za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jednomyselne schválené. Blahoželám kolegyne, kolegyni Liotard. Prejdeme na bod číslo 4 európske environmentálne ekonomické účty koordinátori pridelili mne tento materiál. Máme tu celý rad pozmenujúcich návrhov, o ktorých budeme hlasovať. Začneme číslom 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ekon 12 sa vypúšťa. Či? Pomýlil som sa, predsa len hlasujeme o Ekon 12. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Ekon 13 za? Proti. Zdržali sa. Elektronicky zahlasujte. Ekon 13. Uzatváram hlasovanie. 26 za, 23 proti, schválené. Ideme hlasovať o sedmičke za, proti. Zdržali sa, schválené. 29 za, proti. Zdržali sa, schválené. 26 za, proti zdržali sa, schválené. Počkačujeme číslom 27, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 28 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 31 za Proti? Zdržali sa. zamietnutí. Číslo 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválený. Teraz prejdeme na Ekon 15, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Tridsať dva. Krista Klás, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Deviatka. Kto je za? Proti zdržali sa. Schválené. 33 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 10 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 34 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 35 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 36 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ekon 16 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 37 za proti, zdržali sa, schválený. Ekon 17 za, proti, zdržali sa, schválený. 38 za, proti, zdržali sa, Elektronicky skontrolujeme 38. Zatváram hlasovanie. Schválené. 39 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 11 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 12 za. Proti zdržali sa, schválené. 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 14 za, proti, zdržali sa, schválené. 42 za, proti, zdržali sa, Zamietnutý. Ekon 19 za, proti, zdržali sa, schválený. 43 za, proti, zdržali sa, schválené. 44 za, proti, zdržali sa, schválený. 45 za, proti, zdržali sa, schválený. 46 za, proti, zdržali sa, schválený. Ekon 20 za, proti, zdržali sa, schválený. 47 za, proti, zdržali sa, schválený. 48 za, proti, zdržali sa, schválený. 15 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 49 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 50 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 16 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 51 za, proti. Zdržali sa. Schválený 17 za, proti. Zdržali sa. Schválený 52 za, proti. Zdržali sa. Schválený. Úvodné ustanovenia. Ekon 1 za, proti. Zdržali sa. Schválená. Ekon 2 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ekon 3 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Ekon 4 za. Proti. Zdržali sa Schválené. Elektronicky overíme Econ 4. Uzatváram hlasovanie. Schválený podľa výsledkov. Číslo 1. Hlasujeme o ňom. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Ekon 6 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 18 za. Proti. Zdržali sa. Nie je to isté, kontrolujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Je to tak. Schválená je 18. Hlasujeme o 19. za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Dvojka za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ekon 7, rozdelené do dvoch častí. Prvá časť za. Proti zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Dvaciatka za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Eko nosem za, proti, schválené. Trojka za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 4 za, proti. Zdržali sa, schválené. 21 za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. 22 za, proti. Zdržali sa, schválené. 5 za, proti. Zdržali sa. Schválené 23 za, proti. Zdržali sa. Schválené 24 za, proti. Zdržali sa. Schválené. Skontrolujeme si, hlasujeme o 24 elektronicky. Zatváram hlasovanie. Takže schválené. 25. Kto je za? Proti. Zdá sa mi to byť veľmi vyrovnané. Elektronicky zahlasujte o 25. -ke. Uzatváram hlasovanie. Takže väčšinou je to schválené. To boli pozmenujúce návrhy. Teraz záverečné hlasovanie elektri- elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 39 za, 2 proti, 6 sa zdržali a ešte budeme hlasovať o návrhu e, legislatívneho uznesenia. Elektronicky zahlasujte. Uzatváram hlasovanie. 40 za, 4 proti, 4 sa zdržali. Schválené. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše hlasovanie. Na konferencii v Nagoji bola táto téma e, nosnou témou. Skutočne chceli sme mať predstavu o tom, či ten prírodný kapitál rastie alebo klesá a preto je veľmi dôležitá táto legislatíva európskych environmentálnych ekonomických účtoch. Teraz prejdeme na bod číslo 5 dnešného programu hodnotenie riadenia situácie v súvislosti s chrypkou H1N1 v EÚ v rokoch 2009-2010. Určite si spomíname, e, e, aký, e, aké problémy boli s chrypkou H1N1, tzv. prasacia chrypka spravodajkyňa Michelle Rivazi vypracovala správu a má slovo aby nám uviedla svoju správu. Merci. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som pripomenúť, že pokiaľ ide o riadenie situácie v súvislosti s touto chrípkou, e, bola vytvorená vyšetrovacia e, komisia, ale konferencia predsedov e, zamietla, aby táto komisia pracovala. Napriek tomu boli uskutočnené dve vypočutia, jedno vypočutie pred týmto výborom, kde sa hovorilo s ľuďmi, ľuďmi, ktorí boli zodpovední za riadenie eh, reakcie na túto chrípku a eh, je, účelom bolo zistiť, či to bol rovnaký fenomén ako s predchádzajúckou chrípkou H5N1. Konštatovalo sa, že keď eh, sa objavila táto chrípka, tak e, bolo hneď z počiatku e, bol urobený záver, že ide o benignú e, chrypku, ale už v júni 2009 sa tento názor zmenil. Okrem toho sa zmenili aj kritéria na definíciu pandémie, pretože v priebehu roka 2009 pandémiu predstavovala len geografická epidémia, ale nie z hľadiska nakazlivosti, to znamená počtu úmrtí. Preto sa hovorilo o zemepisnom rozšírení, ale nie o závažnosti tejto choroby. Po tretie, Ehm, boli prijaté neumerné opatrenia týkajúce sa nákupu očkovacích látok, pretože vo Francúzsku sa e, kúpilo 94 e, miliónov dávok a e, minulo, minuli sa na to celé miliardy eur, pritom sa spotrebovalo sotva 8 miliónov týchto očkovacích látok. Pokiaľ ide o stratégiu vakcinácie, medzi členskými štátmi neexistovala koordinácia koordinácia. Niektoré členské štáty sa domnievali, že je potrebné urobiť cielenú vakcináciu, to znamená deti, tehotné ženy, ehm, osoby, cukrovkári a osoby s obličkovými chorobami. V iných štátoch sa robila masívna vakcinácia. Pretože neexistovali jednotné odporúčania, tak e, vznikli aj pochybnosti týkajúce sa účinnosti vakcíny. Ako viete, podľa Lisabonskej zmluvy zmluvy by sa v Európskej únii malo postupovať koordinovanejšie aj v súvislosti s typom vakcinácie, ktorý sa má nasadiť. Potom nasledovali ďalšie vypočutia, predovšetkým to bolo vypočutie vypočutie o deontológii expertov, ako aj konflikte záujmov či transparentnosti. Je potrebné, aby sa transparentnosť a prístup k dokumentom zlepšil. Ehm, ehm, predstavitelia Európskej agentúry pre lieky určili, že nie je dostatočný prístup k výsledkom klinických štúdií a epidemiologických štúdií a že by mali mali by tieto dokumenty sprístupnené aj verejnosti, čo v súčasnosti tak nie je. E, čiže je potrebné, aby sa posudila aj, posudili aj vedľajšie účinky, pretože toto poprvýkrát neboli to lab, laboratória, ktoré mali na starosti a e, farmaceutické spoločnosti, ktoré mali zodpovednosť za posudzovanie e, vedľajších účinkov, ale boli to členské štáty, pre pretože obyčajne platí, že práve výskumné laboratória by mali skúmať tieto vedľajšie účinky. Ehm, ehm, pôsobia tu významné agentúry, ako je agentúra pre prevenciu a kontrolu ehm, chorôb, ako aj Európska agentúra pre lieky. Je potrebné, aby tieto agentúry, predovšetkým ECDC, určili, či máme dočinenia s pandémiou a aby sa prijalo jednotné stanovisko európskych e, inštitúcií, pričom by sa e, určila zodpovednosť jednotlivých agentúr vychádzajúc z dostupných vedeckých informácií. Pokiaľ ide o túto chrípku, tak jej účinky boli oveľa menej ničivé, než sa odborníci pôvodne nazdávali a táto skutočnosť by sa mala odraziť aj v príjmanej stratégii. V júli 2010 sa ešte hovorilo o zastavení pandémie, pričom na úrovni európskych štátov neexistovala žiadna epidémia. Po druhé, Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorob e, by mala e, e, vystupovať nezávisle od medzinárodných agentúr, ako je napríklad VHO. Treba dostatočne posúdiť aj účinnosť vakcíny. Vykonalo sa niekoľko vypočutí expertov, ktorí poukázali na to, že pokiaľ ide o skutočnú účinnosť vakcíny, možno o nej pochybovať. Je potrebné potrebné, aby sa e, ďalej skúmala účinnosť e, týchto vakcín. Okrem toho treba veľmi starostlivo dbať e, na dodržiavanie potrebných postupov a predovšetkým posilniť nezávislosť Európy. Takisto treba zvýšiť transparentnosť a urobiť audit fungovania príslušných agentúr, ako aj sledovania týchto týchto eh, javov v EÚ. Predovšetkým treba zvýšiť transparentnosť EMA a treba takisto e, zabezpečiť, aby sa vo výskumných protokoloch skúmali aj vedľajšie účinky očkovacích látok. E, v jednotlivých členských štátoch možno hovoriť o konflikte záujmov a je preto potrebné, aby sa obnovila dôvera Európanov v expertov a v príslušné inštancie. E, je potrebné, aby vyhlásenia o záujmoch boli verejné, dostupné a kontrolované. E, môže vám expert povedať a tvrdiť, že nedostáva žiadne dotácie od e, farmaceutických laboratórií, pričom skutočnosť môže byť iná. A napokon je potrebné, aby sa Takisto e, uverejňovali informácie o potenciálnych konfliktoch záujmov vysokých e, funkcionárov. Tu treba zriadiť pracovnú skupinu na úrovni Európskej únie. Pokiaľ ide o spoluprácu, posledný audit, ktorý sa bude konať v januári, sa pokusí určiť, aká spolupráca by sa mala vytvoriť medzi EU EÚ a s členskými štátmi. Je potrebné, aby sme na úrovni Európy veľmi presne vymedzili kompetenciu a zodpovednosť komisie, ECDC, EMA a členských štátov. Je nevyhnutné, aby sa na základe týchto postupov postupov eh, rozhodovalo v jednotlivých členských štátoch či sa majú kupovať eh, očkovacie látky. Keby bol skutočne tento vírus veľmi nakazlivý, tak by mohla nastať situácia, že eh, Francúzsko by malo dosť očkovacích látok, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo, Holandsko by už nemalo možnosť ich nakúpiť. Čiže je potrebné, aby sa už vopred preskúmalo, preskúmala, e, preskúmal vzťah medzi úžitkom a rizikom pri nákupe vakcín. E, ďalej tu vstupuje otázka financovania. Je veľmi dôležité, aby sme mali jasnú predstavu o financovaní jednotlivých agentúr. Pokiaľ ide o ECDC, tak to, túto agentúru financuje e, Európska únia, čiže by mala existovať dôvera v jej um, um, objektívnosť, ale pokiaľ ide o EMA, e tak 80 e, jej e, nákladov financujú farmaceutické spoločnosti. Tu e, s týmto súvisí aj nedostatočná dôvera e, európskych občanov. Tu je potrebné e, zlepšiť fungovanie, pretože keď sa pozrieme na situáciu v roku 2009 a dnes, vidíme, že sa znížil počet ľudí, ktorí sa chcú dať zaočkovať práve z dôvodu poklesu dôvery. Takže v rámci EÚ je potrebné zvýšiť mieru dôveru, dôvery v naše agentúry, ako aj v komisiu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Michel Rivazi, za tento úvod k správe o e, chrípke. h jeden n 1 Máme tu celý rad ľudí, ktorí chcú e, vystúpiť. Okrem toho tu máme aj veľvyslankyňu Mexika Maďarska. Máme informáciu o e, nešťastí v Maďarsku a teraz e, budeme o tom hovoriť. Každý bude mať 3 e, minúty. Ďakujem. Ja by som v prvom rade chcela zdôrazniť dôležitosť tejto iniciatívnej správy, ktorá sa dotýka úplne zásadných otázok. Tá prvá otázka je, či sme skutočne schopní dnes čeliť prípadnej pandémii. Systém varovania pred pandémiou umožňuje lepšie a cieľenejšie reagovať na rizika. Európska únia e, vytvorila sieť epidemiologického sledovania e, nakazlivých chorôb, ako aj e, reakciu, včasnú reakciu na šírenie týchto chorôb. Okrem toho sa prijímajú sanitárne opatrenia, ktoré by nám mali umožniť e, čeliť pandémii. Pokiaľ ide o spôsob, akým zareagovali jednotlivé členské štáty na riziko, ktoré e, predstavuje aj e, uplatňovanie princípu potrebnej obozretnosti, tak to súvisí so zásobovaním očkovacích látok E, e, e, s dodávkou očkovacích látok, so stratégiou očkovania, informovanosťou verejnosti o pandemickom víruse. Ale tá odpoveď je nie. My nie sme na toto všetko ešte pripravení a toto konštatovanie urobili samotné členské štáty v októbri 2010, keď e, vyjadrili snahu dosiahnuť pokrok v tejto oblasti, predovšetkým pokiaľ ide o nákup e, antivirotík a očkovacích látok. E, táto skutočnosť znamená, že je potrebné zvýšiť spoluprácu v hygienickej oblasti medzi členskými štátmi a je potrebné zabezpečiť kvalitné a účinné hygienické postupy. Z Správa o tomto e, jave e, kladie dôkaz na, dôraz na dve veci. Prvé to je nezávislosť a vytvorenie podmienok na zaručenie neutrality expertných hodnotení, tak aby vzbudzovali dôveru tu zdieľam to e, stanovisko, že je potrebné v EÚ aj v členských štátoch vypracovať plán na posilnenie právomoci ECDC, tak aby ECDC mala samostatnú právomoc rozhodovať o rizikách a príjmaných opatreniach. Ale ak je potrebné zabezpečiť kvalitu a neutralitu expertných hodnotení, e, to eh, súvisí s potrebou zvýšenia dôvery obyvateľstva tak, aby bolo možné lepším spôsobom predvídať a riadiť eh, prípadnú budúcu pandémiu. Eh, ale na základe niektorých prispôsobení a posilnenia niektorých aspektov, medzi ktoré patrí aj eh, spolupráca v sanitárnej a hygienskej oblasti, by eh, sa mala situácia zlepšiť. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcela poďakovať Michelle Rivesi za túto správu, ktorej výsledky zdieľam Chcela by som povedať, že táto správa je veľmi dôležitá, hlavne z toho dôvodu, že sa zameriava na tri veci. Poprvé, e, podnicuje otvorenú, a, otvorenú diskusiu s predstaviteľmi jednotlivých agentúr. Najmä e, sme mohli v tejto súvislosti položiť týmto agentúram otázky, ktoré nie je možné položiť v inom kontexte, predovšetkým pokiaľ ide o kontrolu, riadenie a e, konflikty záujmov. Takže to je ten prvý bod. E, myslím si, že e, je to veľmi dôležité, pretože takýmto spôsobom parlament môže pristúpiť k práci či spolupráci k týmto, s týmito agentúrami iným spôsobom. Po druhé, je dôležité, aby sme kolektívnym spôsobom využívali dostupné nástroje. Je nevyhnutné, aby sme sa vyhli rozptýlenému postupu členských štátov, ako tomu bolo napríklad v nákupe očkovacích látok. Došlo k významným stratám finančných prostriedkov a je skutočne potrebné vyhodnotiť, koľko to vlastne stálo Európu. Myslím si, že to by bolo veľmi zaujímavé. A okrem toho treba vyvodiť poučenie pre všetkých z nás, aby sme sa snažili vzájomne postupovať a tak pokiaľ ide o hodnotenie a ďalšie veci, pretože skutočne nemá zmysel, aby 25 e, osobitných či oddelených agentúr študovalo tú istú otázku. A po tretie, e, vstupuje tu otázka, ktorá sa objavovala aj v súvislosti s, e, so samotnou chrypkou HN, H1N1 a to je lepšie využívanie expertných vedomosti v celej Európe, pretože e, v ECDC samozrejme existujú takéto kapacity, ale je potrebné, aby sa e, spojili s inými e, E, myslím si, pán predseda, skutočne, že skutočne je potrebné, aby sme e, túto vec e, skúmali bližšie, pretože z hľadiska dôvery to má zásadný význam. Všetci kolegovia tvrdia o tom, že v Európe panuje všeobecná nedôvera nielen vo výsledky vedeckého výskumu, ale aj v praktické uplatňovanie. A keby sme mohli presvedčiť našich občanov, že experti EÚ sú úplne dôveryhodní, myslím si, že by sme zaznamenali istý pokrok a poskytlo by nám to príležitosť na to, aby sme mohli ďalej pokročiť v oblasti týchto všeobecných poznatkov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prepačte, že som prišla trošku neskôr. Je to kvôli mojej ceste lietadlom. Takže som si nevypočula úplne všetky príspevky predrečníkov. Predovšetkým by som chcela poďakovať pani Rivasi za to, že preskúmala hĺbkovo túto tému. Na druhej strane Rada by som videla vyváženú správu a to si vyžaduje príspevky od nás ostatných, pretože treba preskúmať ešte oveľa viac než to, s čím sme sa doteraz zaoberali a čo pokrýva správa. Keďže so sebou správu nemám, musíme dať pozor, aby tu neprevládli lobistické záujmy farmaceutického priemyslu a ľudia, ktorí robia kampane za očkovanie, aby nemali príliš veľkú váhu. Práve naopak musíme mať informácie pre verejnosť o dôležitosti očkovania, musíme informovať ľudí o tom, aké dôležité je riziko, spoznať riziko, ale aké dôležité je dať sa zaočkovať na druhej strane. Ľudia si musia toto všetko dôkladne uvedomiť a zvážiť. Možno nebolo ľahké určiť, koľko ľudí by bolo, bývalo, zomrelo v tejto epidémii. Je teraz jednoduché spätne hodnotiť, čo sa stalo, ale práve preto z týchto dôvodov musíme preskúmať opatrenia, ktoré sa prijali a možno, že naozaj pandémia eh, nezabila toľkých ľudí, koľkých by bola zabila, ak by sa bolo, nebolo očkovalo. Takže treba sa pozerať na očkovania aj pozitívne. Bolo treba mať dostatočné množstvo vakcín, pretože ak by sme ich neboli mali dosť, možno by sa situácia vyvinula inak. Ale e, spolu s členskými štátmi a spolu s VHO sa musíme zamerať na to, čo je treba v budúcnosti zlepšiť a možno aké nové úlohy potrebujeme zadefinovať aby sme liečiva distribuovali takým spôsobom, aby sme naozaj čelili výzve efektívne a aby sme sa nedali ovplyvniť individuálnymi členskými štátmi alebo individuálnymi záujmami rozličných skupín. Musíme sa na všetko pozerať z hľadiska um, miliónov Európanov, ktorí žijú v 27 európskych štátoch. Čo sa týka pandémie, treba koordinovať naše aktivity so zvyškom sveta. To je všetko z mojej strany. Slovo má ďalší poslanec, ďalšia poslankyňa. Dobré ráno, pán predseda. Minulý rok, ak sa dobre pamätám, sme všetci panikárili, situácia nebola dobrá a potom Michel uh, zorganizovala neformálny výbor, bolo to všestranická skupina, kde sa ľudia vyjadrovali a snažili sa prísť s námetmi. Lenže mali sme rozličnú agendu, nie len reakciu na pandémiu. Ľudia sa vtedy obávali, uh, o transparentnosť, o náklady na očkovanie. Boli tu rozličné e, aspekty. Potrebujeme si uvedomiť, že hlavný problém vtedy bola jednoducho pandémia, nielen prasacia, ale mali sme predtým aj vtáčiu chrípku, takže pandémia, keď vzniká panika, vzniká aj tlak vlády sú tlačené do prehnaných reakcií a myslím si, že potom hrajú e, hru, ktorá dobre vyzerá. Myslím si, že v tejto súvislosti aj tlač zohrala nepríjemnú úlohu. Michel odviedla veľmi dobrú prácu, podľa mňa, pretože by sme si mali naozaj preskúmať procedurálne postupy, jednotlivé úlohy inštitúcií a nie len ECDC, eh, Centrum pre kontrolu nad chorobami a prevenciu chorôb. Myslím si, že treba im prideliť zodpovednejšie úlohy a parlament treba takisto um, aby si svoju úlohu bral vážne farmaceutický priemysel, jednotlivé členské štáty. Všetci E, sú tu na to, aby hrali náležité úlohy. Je tu veľa oblastí, ktoré treba zvážiť, ale treba mať na pamäti, že hlavným cieľom je, čo robiť, ak sa takýto incident opäť zopakuje, pretože sa určite zopakuje. Myslím si, že všetko, čo máme na e, programe, by sme mali sústrediť na to, ako reagovať včasne, efektívne, koordinovane, pretože v konečnom dôsledku e, vírusy, zárodky nepoznajú hranice, je to cezhraničná záležitosť a musíme konať jednotne v Európe. Vítam túto správu, ale takisto vyzývam všetkých, aby možno e, stiahli trošku svoje osobné agendy z tejto témy a aby sa sústredili na jednotný front. Ďakujeme pekne. Z tej istej skupiny politickej prišiel istý proti návrh, to je vždy dobré. Ďalšia rečnička, ktorá tu nie je. Anna Rozbach. Ani ona tu nie je, to znamená, že François Kostet má slovo. Ďakujem, pán predseda. To, čo by som chcela povedať, sa troška liší od toho, čo som si vypočula. Hovorím to veľmi nerada a napriek rešpektu svojich kolegov, keď čítam túto správu, tak myslím si, že je dôkazom intelektuálnej nečestnosti. Pretože dnes všetci hovoríme, že je potrebné obnoviť dôveru európskych občanov, ale ak to skutočne chceme, tak to najhoršie by bolo, keby sme prostredníctvom tejto správy um, ešte prehlbili e, priepasť nedôvery na základe nesprávne citovaných e, údajov. Myslíme si, že skutočnosť, že tá chrípka bola menej závažná, než sme sa spočiatku obávali, tak to je dobré, ale myslím si, že nesmieme podľahnúť pokušeniu hovoriť o akomsi komplote, pretože VHO malo skutočne snahu e, predvídať e, prípadnú závažnosť e, tohto ochorenia, pretože 10. mája 2009 povedala vedúca predstaviteľka VHO, že ide o to, že táto chrypka môže mať závažné dôsledky. Áno, tie dôsledky neboli až také závažné, ale predsa sme museli čeliť hro hrozbe, ktorá sa nedala v tom čase presne predvídať. Čiže ak uplatňujeme princíp predbežnej opatrnosti, tak e, toto môže byť E, to, to môže byť e, nebezpečné. A teraz, keď máme hovoriť o e, skutočných výdavkoch, vo Francúzsku ministerstvo zdravia poskytlo účtovnému dvoru, dvoru auditorov informácie, že tá skutočná suma, ktorá bola vynaložená, bola okolo 140 tisíc miliónov. Je potrebné, aby sme tu E, e, e, ne, nehovorili takýmto znevažujúcim spôsobom o najlepších európskych agentúrach. Chcela by som pripomenúť len toľko, že ak chceme obnoviť dôveru občanov v očkovaciu látku, je potrebné pripomenúť, že agentúra uverejnila 22 správ o farmakobdelosti a všetky tieto údaje sú k dispozícii a ak požadujete transparentnosť, tá už existuje. A skutočne je treba predísť šíreniu poplašných správ či e, správ o, o komplote. Toto je naozaj nebezpečné a žiaľ, táto správa je e, intelektuálne nečestná. Ďakujem veľmi pekne. E, a pokiaľ e, s tým súhlasí výbor, je možné pokračovať diskusii o, s e, predstaviteľmi MA Ja som sa snažil o objektívnosť e, na základe toho, čo sme si to vypočuli a myslím si, že e, nemôžeme o tom hovoriť takým e, karikatúrnym spôsobom, akým to práve naznačila pani Grostet. Ten problém bol skutočne reálny a je potrebné, aby sme k nemu aj takto pristupovali. V prvom rade by som chcel uvítať správu, kvalitu správy pani Rivazi, ktorá dobre ukazuje, že e, e, tie riešenia problému, ktoré boli prijaté, e, možno mali svoje chyby, ale tie spoločné postupy proti pandémii na úrovni Európy e, zodpovedali obavám, ktoré súviseli s rozšírením tejto pandémie a skutočne sa nepotvrdili tieto obavy, ale tým, že sme uplatňovali princíp predbežnej opatrnosti, je potrebné, aby sme e, e, nejak posilnili tú dôveru, pretože si myslíme, že nie je oprávnená strata dôvery, lebo lebo žiaľ existujú aj naďalej vírusy, ktoré budú e, prichádzať aj v ďalších rokoch a nebolo by nič horšie, keby sme tie opatrenia, ktoré už e, existujú, e, nejakým spôsobom spochybnili. Hovorím o tých opatreniach, ktoré sa prijali v súvislosti s prevenciou H1N1. A pokiaľ ide o agentúry musia mať eh, samostatnosť, nezávislosť a e, dôveryhodnosť. A podľa tejto správy skutočne to vyzerá tak, že tieto agentúry by mohli vo vzťahu k VHO e, spolupracovať s tým, že by si mohli zachovať vysokú nezávislosť s využitím dôveryhodných expertov. Myslím si, že my E, spolu s, e, teda v súčinnosti s Európskym e, parlamentom budeme môcť prijať potrebné návrhy. Musíme prijať aj návrhy v súvislosti s transparentnosťou. Tu musia agentúry ísť trocha ďalej pri vypracúvaní opatrení na zvýšenie transparentnosti. My ako ľudia, ktorí boli zvolení, sa musíme vyjadriť aj ku konfliktom konfliktom záujmov, ktoré boli konštatované. Je nesporné, že istý počet európskych agentúr navodzuje isté pochybnosti o ich nezávislosti a skutočne tam zrejme môžu existovať isté konflikty záujmov a rovnako e, je potrebné sa zamerať na financovanie týchto agentúr. Záverom by som chcel povedať, že táto správa nám pomôže dospieť k návrhom na lepšiu koordináciu na úrovni EÚ, tak aby e, to bolo v súlade s politikov v zdravotnej oblasti v jednotlivých členských štátoch. Ďakujem. Slovo má Antonia Parvanova. Ďakujem, pán predseda. Rada by som zablahoželala pani eh, Rivazi za túto správu. Úprimne povedané, očakávala som, že pri európskych inštitúciách, ako to zvyčajne tak býva, sa pripraví správa, ktorá je hmlistá a tzv. pružná a tolerantná, ale ona sa opovážila naozaj vyhmatať jadro problému, za to je blahoželám. Kým hovoríme o tomto probléme s H1N1 vírusom a o predchádzajúcej tzv. pandémii vtáčej chrípky, dajú sa spomenúť tri hlavné trendy. Prvým trendom je to, že všetko, čo malo byť verejné, ako si zostalo utajené. A všetko, čo bolo zverejnené, bolo zmanipulované. Aspoň tak sa zdá. Mnoho prípadov nebolo aspoň dokázaných. Mnoho očakávaných úmrtí a počet ľudí, ktorí mali byť ovplyvnení, tieto údaje boli akosi nejasné a nakon, napokon ani nedokázané. Napriek tomu sa premrhali prostriedky, finančné prostriedky, takže dopad, dopady očkovania sú teraz, nepre, nedajú sa kvantifikovať, nie sú jasné. Aké sú cenové rozdiely za kupovanie vakcín, keď ich kupuje jeden členský štát alebo iný členský štát? Toto všetko bolo netransparentné. Koľko očkovacích látok sa použilo, aké množstvo látky, čo s, tým, s týmito informáciami urobia vlády, čo urobia vlády s množstvom očkovacích látok, ktoré nakúpili a nevyužili. Napokon sa e, odhalilo, že sa nevyužilo všetko, to, čo sa nakúpilo. Pre Francúzsko sa nakúpilo 94 miliónov, ale iba 8, za 8 miliónov sa vakcín využilo. Kde je ten veľký dopad, to dobre, čo malo priniesť vynaloženie 94 miliónov? Ochránilo to ľudí pred chrípkou? Myslím si, že to ochránilo ľudí len pred tým, že sa pre, premrhali ich peniaze, ironicky povedané. Teraz niečo k pandémii Myslím si, že táto pandémia má dva rozmery. Jednou je chrípkový rozmer a druhý transparentnostný a manipulačný rozmer. Tretí hlavný trend, ktorý by som spomenula, sú argumenty, ktoré sa nepoužívajú korektne, ktoré sú skreslené. Táto správa nie je za očkovanie alebo proti očkovaniu. Táto správa je o tom, že treba byť transparentný, zodpovedný a treba skladať účty za svoje činy. Musíme byť jednotní v tom, že Európsky parlament musí vyslať silný signál voči ostatným európskym inštitúciám, že musia byť naozaj veľmi obozretné v budúcnosti, keď všetkých nás budú chcieť opäť chytiť do takejto pasce, do takejto manipulácie, kedy sa vynaložia verejné prostriedky bez toho, že by to prinieslo nejakú dodatočnú hodnotu, bez toho, že by sa dokázalo, že to prinieslo niečo dobré, vynaloženie týchto prostriedkov. Napokon by som rada povedala, že niektoré skreslené argumenty poslúžili komerčným a politickým záujmom. Ďakujem za slovo. Ďakujeme pani Antonia Parvanová, teraz pán Šnerat. Ďakujem, pán predsedajúci. Človeka až zaraža, ako rýchlo veci e, sa vyplavia z pamäte. E, pamätáme si na tú pandemickú situáciu a vtedy sme e, vtedy sa ozývali silné hlasy, aby boli podniknuté všetky kroky v prospech ochrany občanov. A teraz si povieme, no, Žiaľ, všetko bolo zmanipulované a zlé. Ako politik e, som zásadne proti tomu, aby sme e, kritizovali e, vedcov, aby sme ich obviňovali z manipulácie v takej nebezpečnej situácii. Čo by sme povedali teraz, keby sme boli konali v minulosti tak, že jednoducho kašleme na to, že nebudeme sa tým zaoberať No ale iste, e, aj vtedy bolo isté podozrenie, že môžu veci byť zmanipulované. A teraz vlastne tvrdíme, že čo sa týka očkovacích látok, to všetko bol veľký podvod. Ale predstavte si, že by e, e, ľudia boli ochoreli. Politik, predstavte si, keby politik nereagoval, keby, keby ľudia stáli u lekára a e, chceli si vyzdvihnúť očkovaciu látku a tu, tá by nebola. Čiže hovoriť ľahko vážne o tom, že veci boli zmanipulované, že e, veci e, jednoducho sú podvodníci a, a, a že niekto bol podplatený. No nemôžeme takéto obvinenia len hádzať na stôl. Myslím si, že na také niečo nemáme, nemáme právo. Nemôžeme obviňovať e, e, niekoho z niečoho, ak nemáme dôkazy. A tie dôkazy nemáme. E, myslím si, že táto správa z hľadiska východiskovej myšlienky je správna. Ale treba si uvedomiť, že nemáme európsku politiku zdravia ale musíme robiť všetko preto, aby členské štáty v tejto oblasti spolupracovali. Treba posilniť túto spoluprácu. Spomínam si na diskusie o e, očkovacích látkach, ktoré mali byť zaslané tam či onám, kde vypukla pandémia. Boli otázky, či bude toho dosť. E, členské štáty mnohé sa postavili proti tomu, že my sme si nakúpili, e, proti tomu, aby posielali mladku očkovaciu, ktorú si nakúpili, že by ju mali posielať niekam inám. Ja si na to dobre spomínam a ja si myslím, že tie e, hlasy, ktoré sa tu ozývajú, sú nepripustné. Jednoducho prijali sme určité rozhodnutie v danej situácii. Ďakujem. Ďakujem pekne. Esther de Lang. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik denk dat het... Ehm, Ďakujem za slovo, hovorí ďalšia rečnička. Myslím si, že to je veľmi dobré, že máme dnes na programe tento bod. Ja by som možno formulovala veci trošku diplomatickejšie než moji predrečníci. Podľa mňa treba urobiť v správe nejaké úpravy, ako povedal už tieňový spravodajca. Treba byť trošku konštruktívnejší. Obávam sa, či v správe nie sú napríklad v úvodnom ustanovení A protirečenia. Napríklad sa tam hovorí, že vplyv tejto choroby, ne, táto choroba nebola až taká infekčná a na druhej strane sa hovorí o súde z roku 2007, kedy e, verdikt znie, že v súčasnosti je len málo obetí tejto chrypky. takže sa vlastne skonštatovalo, že takýto počet obetí by mohol, by mohol viesť k pandémii. To znamená, že formulácie boli nejasné. Keď sa však pozrieme na čísla, zdá sa, že v budúcnosti tiež nebudeme schopní odhadnúť, či sa pandémia vyvinie alebo nevyvinie. Napriek tomu na ňu musíme byť pripravení. Aké jadro problému. Musíme byť informovanejší do väčšej miery, musíme byť pripravenejší na potenciálnu pandémiu a to na európskej úrovni. Tu, tu súhlasím so spravodajkyňou, keď hovoríme o nákupoch, ktoré treba robiť na európskej úrovni a inteligentnejším spôsobom, pretože niektoré členské štáty si nakúpili očkovacie látky, ktoré majú dlhšiu životnosť, ako si nakúpili iné krajiny. Takže treba tento prístup celkom zracionalizovať a treba sa poučiť z minulosti, z chýb minulosti. Chceme byť konštruktívni, mnohí ľudia používajú toto adjektívum konštruktívny, takže ho zopakujme, buďme konštruktívni, konštruktívnejší, premyslíme si túto tému z hľadiska občanov, použijeme optiku a logiku občana. Aké otázky si môže klas občan? Nie je náhodou zmetený? Keď hovoríme o správe z našej inštitúcie, ktorá hovorí o úlohách mnohých ďalších inštitúcií a organizácií, ktorá ich volá na zodpovednosť, je to legitímna kritika. Niekedy to skôr vyzerá ako politikárčenie, získavanie politických bodov. A záujmy občanov zostávajú v úzadí. Nemalo by to byť o politikárčení, malo by to byť o zvýšených obavách. Nie je o tom, aby sme ich ignorovali. Občana môže povedať, pozrite sa, čo povedala holandská vláda, nemecká vláda, ktorá susedí s Holandskom, označila ako rizikové skupiny úplne iných ľudí ako holandská vláda. Toto by sme mali preskúmať a prijať celoeurópsky prístup. Takto sa na to budú pozerať občania. A mali by sme sa naozaj pripraviť na skutočnú pandémiu, ktorá priniesie skutočné rizika, skutočné hrozby a nemali by sme sa uchyliť iba k planým rečiam. Ďakujeme za slovo. Ďalším e, rečníkom je Bohuslav Sonik. Rád by som poďakoval kolegom. Chcel by som sa poďakovať eh, tomu, že Európsky parlament eh, sa zaoberá tým, aby opätovne vybudovali dôveru občanov v európske inštitúcie. Eh, európske inštitúcie by mali byť schopné vyhodnotiť riziko. To je najdôležitejšie. To predovšetkým sa očakáva od európskych inštitúcií. Máme byť predsa schopní náležite vyhodnotiť riziko. Komisia a predovšetkým pani komisárka, ktorá za to zodpovedá, to má v gestii, by mala byť schopná vyhodnotiť toto riziko. My musíme poskytnúť občanov, európskym občanom odpovede na aj tie otázky. Musíme využívať médiá pri vysvetľovaní, pri osvete. No a Musíme dokázať predísť tomu, aby médiá disproporčne nafúkli túto otázku. Musíme e, načúvať hlasu občanov, ich obávam. E, jednoducho, len takým spôsobom posilníme túto dôveru občanov. Masové nakupovanie očkovacích látok nepostačuje. Francúzsky senát e, nastolil tieto otázky. Aj Európa si nastolila tieto otázky. To všetci dobre vieme tejto konkrétnej správe, podľa môjho názoru, to e, nachádzame, aj keď e, určité veci treba upraviť pozmenujúcimi návrhmi. Táto správa by mala odpovedať na tie otázky. Tá, no, tou najdôležitejšou otázkou je, či došlo k manipulácii. E, pán Horst poukázal na túto otázku. Áno, môžeme odpovedať na tú otázku, že došlo k manipulácii. Veľké farmaceutické firmy sa bránili tomu, aby prevzali na seba zodpovednosť za prípadné vedľajšie účinky. Preto poľská vláda nenakúpila e, mm, určitú očkovaciu látku, pretože e, vlastne e, boli sme pritlačení k múru. Ďakujem pekne. A teraz... Krytu Arsenis. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som rád zablahoželal pani Rivasi za jej správu. Je naozaj dôležité si preskúmať, zistiť, čo sa dialo v tejto kríze. Hoci máme aj hospodárskú krízu v Európe, možno práve preto by sme sa sna- mali snažiť vyhnúť tým istým chybám v, min- v budúcnosti. Dlhodobá perspektíva pre hospodárstvo Európy nie je najpriaznivejšia a klimatické zmeny budú ešte zvyšovať tlak na poľnohospodárstvo, lesníctvo, ale aj budú zvyšovať pravdepodobnosť ľudských chorôb. Mali by sme preto sa zamyslieť, ako by sme mali sa vyhnúť ekonomickým obavám a strachom, ktoré by mohli ovplyvňovať naše hospodárstvo a naše spoločnosti. Súhlasil by som s predrečníkmi aj so spravodajkyňou, ktoré, ktorí volajú po vyššej odbornosti, po lepšom definovaní kritérií, čo to je pandémia, ktorí volajú po zvýšení koordinovanosti a po využívaní e, lepších ekonomickejších nákupov. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. To boli vyjadrenia. Teraz by som poprosil komisiu, aby sa vyjadrila. Pán e, Deris, pána riaditeľa tu máme. Prosím, aby ste sa vyjadrili k predmetnej téme. Ďakujem pekne za slovo. Rád by som poďakoval tomuto výboru a pani Rivazy za odvedenú prácu na predmetnej správe. My v komisii veríme, že táto pandémia H1N1 by sa mala preskúmať, aby sme sa vyhli chýbám pri ďalšej pandémii, ktorá jedného dňa určite príde. Poučili sme sa, e, lekcie sme dostali a v následujúcich rokoch by sme ich mali uplatniť uh, tieto poučenia v praxi. Čo sa týka vyhodnotenia situácie, aj my sme vypracovali niekoľko správ, poslali sme im ich vášho, vášmu výboru. Pani Rivazi sa snažila nezávisle vyhodnotiť, čo sa dialo od týchto správ na úrovni EÚ, ale prihľadala aj na našu prácu. Niektoré členské štáty si tiež sami vypracovali hĺbkové štúdie a ich správy sú tiež k dispozícii, sú tam fakty, údaje. V podstate je k dispozícii mnoho informácií a údajov, mnoho štatistických údajov, ktoré je hodné si preštudovať. Čo sa týka tých najdôležitejších bodov predmetnej správy, rád by som sa k niektorým vyjadril. Mechanizmus nákupu vakcíny proti pandémii sa minulý mesiac naozaj veľmi intenzívne študoval a na Rade EXCO v decembri sa bude o tom hovoriť s členskými štátmi. Táto iniciatíva môže napomôcť vytvoriť nové nástroje, nové inštrumentárium, ktoré potom budú v budúcnosti napomocnejšie riešeniu problémov a obav. Vytvorí sa istý balíček um, bezpečnostných nástrojov, ktoré komisia mieni na konci roka 2011 predložiť parlamentu. Táto legislatívna iniciatíva by nám mala pomôcť lepšie sa vysporiadať s touto situáciou za využitia novej právnej e, základne, ktorú nám umožňuje použiť Lisabonská zmluva právneho základu. Potrebujeme nezávisle dokázať, aká bola účinnosť očkovacích vakcín. Rád by som povedal, že nezávisle sme si otestovali účinnosť vakcín štúdiami, ktoré vypracovali verejné ustanovizne a verejne známi výskumníci. Spomeniem len veľký projekt, ktoré koordinuje ECDC a EMA. Je to nezávislá štúdia, ktorú vypracoval farmaceutický priemysel a výsledky boli uspokojujúce, čo sa týka očkovacie látky proti chrípke a ešte sa chystajú ďalšie odborné štúdie, ktorých výsledky budú čoskoro známe a potom budeme môcť ich použiť ako podklady do tvorby politik v nasledujúcich týždňoch. Druhá záležitosť sa týka schváľovaniu očkovacích látok, ako aj iných medikamentov, autorizačný proces a podobne. V týchto veciach sa riadíme podobnými metodikami ako iné krajiny vo svete, kde farmaceutický priemysel poskytne údaje, ale vyhodnotenie týchto klinických údajov už robia nezávislé výbory a komisie a dúfame, že táto nezávislosť sa nám podarí sa nám ju podarí ešte zvýšiť, že odstraníme konflikty záujmov. A riaditeľ EMA, ktorý sa k nám dnes prihovorí popoludní, nám k tomu iste povie viac. Čo sa týka očkovacích látok a očkovania, on je tým správnym odborníkom. V tejto fáze Európska komisia nebude meniť proces vyhodnocovania a odporúčania medikamentov ani v procese urgentnej naliehavej situácie. Vychádzame z legislatívy, ktorú schválil aj tento parlament. My máme pocit, že táto legislatíva dobre funguje a EÚ môže byť v tomto priam modelovým príkladom, ako sa príjmajú dobré rozhodnutia. Posledné dve veci, o ktorých by som rád hovoril, sa týkajú VHO a komisie. EU si vyvinulo nezávislé posudzovanie a ECDC je súčasťou takéhoto systému nezávislého posudzovania na úrovni EU sme naozaj presvedčení o tom, že ECDC odviedlo dobrú prácu. 25. apríla 2009 bolo prvé vyhodnotenie a to bolo už, keď pandémia končila. ECDC zozbieralo dôkazy z celého sveta, vyhodnotilo ich a poskytlo e, na tieto vývody zo štúdie odborníkom na EU úrovni. Bol to prvý príklad toho, keď medzinárodná norma bola otestovaná v praxi. Je to vlastne globálna zdravotná záležitosť, ktorá sa koordinovala. Otázka je, kto by mal koordinovať takéto globálne ohrozenia. Je to VHO? Je to najlepšia inštitúcia pre takúto úlohu, alebo je to niekto lepší? A napokon sa chcem vyjadriť ku konfliktu záujmov v komisii komisii medzi ľuďmi, ktorí tam pracujú. Samozrejme, že treba tu vyjasniť odsek 8 a 9. Máme totiž pocit, že úradníci pracujúci v komisii sú viazaní predpismi, prísnymi predpismi, ktorí sa týkajú konfliktu záujmov a myslíme si, že to by sme si mohli vyjasniť. Podrobnejšie by sme vám mohli poskytnúť eh, v nasledujúcich dňoch ďalšie informácie. V tejto fáze je to všetko, čo som vám chcel povedať a ďakujem za slovo, za priestor. E, ďakujem, pán Rys. Máme tu profesora Angusa Nikola z ECDC. Viackrát tu padla zmienka o organizácii ECDC ak by ste dokázali e, sa zmestiť do 4 minút, tak bolo by to veľmi vítané. E, ďakujem. Moje meno je profesor Nikol. E Mám na starosti koordináciu pre chriepku v rámci ECDC, kde pôsobím od roku 2005. Moje vyhlásenie o záujme si môžete prečítať. To isté platí aj pre členov môjho týmu na stránke ECDC. Obávam sa však, že by to bolo veľmi nudné čítanie. Tým chcem ilustrovať jednu skutočnosť. My skutočne vítame túto správu, ktorá bola vypracovaná a chceli by sme podporiť parlament, to je napokon naša práca, ale takisto chceme zabezpečiť, aby tá správa bola presná. V súčasnosti správa obsahuje niektoré dobré veci, ale obsahuje aj rad bodov, ktoré sú jednoducho nepresné. Môj kolega pán Rys na niektoré z nich poukázal. Patrí k nim napríklad to, že e, patrí k ním napríklad nezávislosť ECDC a EU. My sme k tejto pandémii vypracovali 8 hodnotení rizika. Tieto boli vypracované zavčasu, boli nezávislé a e, tvorili sa na základe vstupov expertov členských štátov. A okrem toho na stránke VHO sa nič podobné nenachádzalo. Po druhé, to je otázka účinnosti očkovacej látky. Ako povedal pán Rís, my sme financovali spoločne s vašimi členskými štátmi a ich e, ústavmi národného zdravia e, rád štúdií o účinnosti očkovacej látky. Výsledky boli veľmi pozitívne, táto látka bola účinná a tieto výsledky boli e, uverejnené na našej webovej stránke v apríli. Problém je v tom, že poslanci neboli informovaní o tom, čo obsahuje naša webová stránka a my by sme e, radi pomohli pani Rivasi v tomto smere. Cituje iba jeden z našich dokumentov ako zdrojový materiál a myslíme si, že naša stránka by pomohla. Eh, čo by sme chceli povedať pre budúcnosť? Eh, musíme vyvodiť eh, celý rad ponaučení z tejto situácie. Členské štáty EÚ musia byť rozhodne pružnejšie, ale keď sa na to pozriete bližšie, tak boli ste flexibilnejší, než sa pôvodne predpokladalo, pretože podľa pôvodných plánov sa očakávalo niečo oveľa horšie. A okrem toho, E, Európska únia zaznamenala vyššiu mieru koordinácie, než sa to odráža v tejto správe. Výbor pre zdravotníctvo zasadal niekoľkokrát a e, hovorilo sa aj o tom, ktoré sú rizikové skupiny. Členské štáty k tomu pridali niektoré ďalšie, takže mali sme niektoré krajiny, ktoré v tomto smere robili viac než iné. Uh, a keď sa pozeráme na jednotlivé členské štáty a ich hodnotenie epidémie, zistujeme, že ich reakcia bola značne rozdielna a preto by sme vás chceli pozbudiť k tomu, aby ste sa zamerali na túto reakciu, pretože nemožno hovoriť, že by niektorá z týchto krajín zaujala tú správnu e, reakciu. Takže záverom, pán predseda, e, my vítame túto správu v rámci ECDC, ale boli by sme radi, keby v budúcnosti boli poslanci Európskeho parlamentu lepšie informovaní o tom, čo my robíme. E, myslíme si, že to, čo robíme, je správne, ale musíme stále vychádzať z princípu predbežnej opatrnosti, pretože stále e, nesmieme zabudnúť na predchádzajúcu pandémiu, ktorá sa prejavila horšie v druhu, počas priebehu druhej zimy, než počas prvej zimy. A e, preto e, zrejme nemožno ešte hovoriť, že všetko to, čo začalo na jar 2009, je zažehnané. Ďakujem. E, pán profesor Nikol, samozrejme vaša e, webová stránka je verejne dostupná a všetci si ju môžu navštíviť a oboznámiť sa s tým, čo je na nej uverejnené. Pani Parvanova sa hlási s otázkou. Uh, Mám otázku, ktorá je podľa mňa veľmi závažná pri pochopení, o čom toto všetko celé je Vypočula som si, že existujú štúdie o účinnosti očkovacej látky. My sa o toto nezaujímame. Ja kladím otázku, či z hľadiska verejného zdravia a vedeckého pohľadu by sme nemali sa zaujímať, zaujímať o to, či existuje štúdia, ktorá rozlišuje dopad, dopady vakcíny a celkovú imunitu spoločnosti, ktoré, pretože predsa chrípkové vírusy tu kolujú od nášho detstva a ľudia sú proti ním z časti imunní. Či náhodou nejde o nejaké umelé zväčšenie problému. Chcela by som vedieť, či prirodzená imunita populácie versus potreba očkovania. Takúto štúdiu. Profesor Nikola odpoveda, ďakujem za otázku. Jedna z vecí, ktorá bola nečakaná v rámci tejto pandémie, ale všetky pandémie sú odlišné jedna od druhej, že ľudia, ktorí boli imúnni, boli veci môjho, ľudia môjho veku, ktorí boli imúnni vďaka to, za to, ale nezávislé štúdie zistili, že keď sa zaočkovalo, tak o 70 klesla pravdepodobnosť, že dostane niekto nový vírus. Ak ste sa nezaočkovali, a nemali ste takúto základnú imunitu ako moja generácia, tak ste mohli trpieť vážnymi dôsledkami. Bolo to veľmi nezvyčajné, akí ľudia zomierali, že to boli mladí ľudia a zdraví ľudia. A toto by sa nedialo pri bežnej chrípke. Bola to naozaj iná chrípka, iný vírus. Takže otázka je zodpovedaná a spravodajkyňa má 3 minúty na odpoveď. Merci. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem všetkým e, vystupujúcim, pretože e, skutočne sme si mohli vypočiť mnohé pozitívne, ako aj kritické, ako aj zásadné e, pripomienky. Pokiaľ ide o princíp e, predbežnej opatrnosti, ja nejako nechcem spochybniť skutočnosť, že spočiatku sme si kladli veľmi veľa otázok, pokiaľ ide o vírus virulentnosť tohto vírusu a e, aké prognozy z toho vyvodiť. A takisto sa hodnotili rizika, ale potom postupne buď členské štáty, alebo VHO, alebo jednotlivé štáty, ako je Argentína, alebo Južná hemisféra, ktorá bola väčšmi zasiahnutá chrípkou, sa pristupovalo k rôznym hodnoteniam rizika e, tohto vírusu pani de Lang, vám by som chcela povedať, že ten vírus nemutoval a preto sme mali mnohé informácie týkajúce sa legitímnych otázok. A ak ja sa chcem na niečo spýtať, prečo sme z hľadiska existujúcich údajov neprehodnotili naše plány a nepreukázali vyššiu flexibilitu. Mali sme samozrejme isté prognozy, ale v tom momente, ako sa ukázalo, že skutočne nie je potrebné e, vakcinovať e, obyvateľstvo z hľadiska pom- pomeru medzi rizikom a e, užitkom, tak e, to sme neurobili. A pokiaľ ide o ten komplot, ja vôbec nehovorím o komplomete, e, komplote. Ja hovorím len o vyšetrovacej komisii v rámci Rady Európy Európy, ktorá poukázala na to, že v rámci VHO sa nie vždy robili dôkladné e, posúdenia. A bola by som rada, keby Ehm, Európska komisia požiadala od VHO, aby prehodnotila svoju definíciu pandémie, aby sa to eh, nerobilo tak ako doteraz, to znamená, že by sa nebral do úvahy počet úmrtí. A zároveň by som chcela pripomenúť, že pokiaľ ide o transparentnosť, istý sprostredkovatelia požadovali, aby EMA sprístupnila e, výsledky svojich štúdií týkajúcich týkajúcich sa niektorých e, látok, aj očkovacích. A žiadna očkovacia látka doteraz nebola totiž povolená na základe takého malého počtu vedeckých údajov. A ja by som chcela povedať na adresu ECDC, ja nijako nespochybňujem dôveryhodnosti jej expertov, ale e, spochybňujem to, či boli vykonané potrebné hodnotenia a pokiaľ áno, tak ich výsledky neboli dostatočne zohľadnené. E, a my sme neboli o tom informovaní a ja vás môžem ubezpečiť, že tu je jeden reálny problém. V júni alebo v máji 2010 bolo možné povedať, že v Európe už nie je pandémia. Prečo to ECDC nevyhlásilo a prečo e, komisia nevyhlásila, že treba zastaviť e, systémy pandémie, pretože k nej nedošlo. A VHO zastavila opatrenia e, e, týkajúce sa pandémie až, pandémie až v júli 2010, ale komisia nič e, podobne neurobila. Ďakujem. Myslím si, že ide o správu, ktorá je veľmi dôležitá, pretože je potrebné vyvodiť ponaučenie o tom, čo fungovalo, čo sa neosvedčilo tak aby sme e, to vedeli uplatniť pri podobnej situácii v budúcnosti. E, a viem, že komisia má v úmysle v tomto smere vystúpiť s legislatívnou iniciatívou a parlament má v tomto smere za úlohu vychádzať zo všetkého, čo sa udialo a urobiť e, odporúčania pre budúcnosť. Ďakujem, e, Michel e, Ravezi. Teraz, pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, tak tieto musia byť poskytnuté do decembra, do začiatku decembra a bude sa o tom hlasovať v decembri zu der Klärschlammkatastrophe in Ungarn. Takže teraz prejdeme na ďalší bod. Týka sa e, ekologickej katastrofy v Maďarsku. Ďakujem pekne. E, myslím, že nie je potrebné opakovať otázku. Tá bola predložená v písomnej podobe. Je to otázka predložená komisii. A samozrejme, veľmi sa teším na odpoveď zo strany komisie. Ďakujem. Pán predsedajúci sa obracia na komisiu, aby zodpovedala, zodpovedala otázku. Marianne Wenning. Dobré ráno, ďakujem pekne. Moje meno je Marianne Venning, ja som na čele eh, útvary na DG Environment, ktorý má v kompetencii environmentálne nehody a katastrofy. Úvodom by som chcela e, vyjadriť obrovské poľutovanie e, v súvislosti s touto katastrofou a chcem vyjadriť e, svoju, svoju, svoj súcit s obeťami a rodinami obetí. Po prvej fáze keď, sme, keď platil eh, prvý mechanizmus civilnej ochrany v EÚ. Myslím si, že skutočne eh, od, splnil svoju úlohu, veľmi dôležitú úlohu a teraz vstupujeme do ďalšej fázy, aby sme sa pozreli do podstaty, do dôvodov, eh, ktoré vyvolali túto katastrofu a tým aj zareagovať, zodpovedať otázku pani Haty. E, najprv e, odpoved na otázku, či došlo k porušeniu legislatívy EÚ. Ako som už povedala, sme e, vo fázi, kedy zbierame informácie od maďarských orgánov. Sú to informácie, ktoré potrebujeme na to, aby sme posúdili, či nejaká legislatíva EÚ bola uh, porušená. Zatiaľ takýto e, záver ešte nemôžeme uzavrieť. Máme IPPC smernicu, potom smernicu o e, e, mm, odpadovom hospodárstve v prípade ťažobného priemyslu a potom máme vlastne aj smernicu o chemických látkach v súvislosti s environmentálnym poškodením. No a Mali sme už aj stretnutie s maďarskými orgánmi a takisto aj formálnu notu sme poslali e, Maďarom 22. E, októbra. No a Samozrejme, musíme posudzovať, či nedošlo k porušeniu niektorej zo zmienených smerníc. No a tým sa dostávam k druhej otázke, či nedošlo k zlyhaniu na úrovni kontroly, na úrovni inšpekcií. Aj v tomto prípade môžem odpovedať e, rovnako ako pri prvej otázke stále ešte zhromažďujeme podklady informácie od maďarských orgánov, na základe ktorých by sme mohli posúdiť, či e, boli alebo neboli dodržané postupy inšpekcie v zmysle E, príslušnej legislatívy. Dúfam, že budeme mať reakciu e, a odpovede čo najskôr, ako som povedala. Vyžiadali sme si tieto podklady v note zaslané 22. októbra. No a E, ďalej tu bola otázka, či, sme, či komisia je e, pripravená zostaviť e, takú zásahovú jednotku Task Force, ktorá by bola nasadená v Maďarsku. Viete, takáto aktivita je upravená európskou legislatívou. My máme veľmi detálne rozpracovanú legislatívu. Je, ide len o to, aby to bolo uplatňované v praxi, napríklad smernica o odpadovom hospodárstve v ťažobnom priemysle, tá e, musí byť v plnosti uplatnená v roku 2012. No a potom sú ďalšie zmienené legislatívne akty, ktoré nám umožňujú príjmať aj prísnejšie opatrenia, čiže požiadavky stanovené v jednotlivých predmetných smerniciach musia byť uplatnené v praxi. No a na základe odpovedí od maďarských orgánov dokážeme identifikovať, e, kde sú nedostatky, kde sú nejaké prípadné medzery legislatívne alebo v čom pochybil, pochybili maďarské orgány. Čo sa týka e, prehľadu o obdobných takýchto prevádzkárniach v Európe, Takýchto je 9 bauxidových e, prevádzok. V úhrne 2,2 milióna tony bauxitu sa tam nachádza. No a e, máme toto podchytené v dokumentoch BRF. A smernica IPPC o tomto pojednáva. Tá sa skutočne venuje e, aj tomu ťažobnému priemyslu, nakladaniu s odpadom, E, vlastne sú tam opísané technologické procesy. Máme 10 hlinikární v Úhrne, ktoré e, spracovajú ťažený alebo dovážaný. Opravujem to číslo, nie je to 10, ale je to 9. Je Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Grécko, Taliansko, Irsko a Rumunsko plus e, predmetná hlinikáreň v Maďarsku No a e, čo sa týka navrhovaného právneho rámca e, upravujúce aktivity inšpektorov. E, tieto inšpekcie majú byť nezávislé, majú byť vykonávané podľa jednotných postupov. A ja som už naznačila, že určite treba tieto postupy revidovať. Tu sa nám núka viacero možností. Jednoduchá revízia, po druhá možnosť, ktorá sa nám núka, je E, pretávenie minimálnych kritérií do nejakej formy horizontálnej smernice a po tretie e, môžeme do e, sektorovej legislatívy zapracovať určité postupy a po štvrté môžeme skombinovať všetko vyššie uvedené. No a čo sa týka čísla 3, zavádzania určitých konkrétnych inšpekčných povinností, ktoré by boli zakotvené v, v sektorových dokumentoch dokumentách a vlastne včera bol schválená smernica, ktorá pojednávala o nehodách, o, o konaní v prípade e, e, odhalenia neplnenia povinností prostredníctvom inšpekcií. No a e, vieme, že sú, je množstvo predpisov, ktoré musia v súvislosti s inšpekciami zavádzať členské štáty do praxe a komisia ešte má dopracovať aj určité ismernenia k týmto inšpekciám. Čo robí komisia na to, aby si vynutila túto zodpovednosť voči životnému prostrediu? Sme v procese, kedy opätovne zvažujeme alternatívy podľa článku 14, ktorý zavádza povinnosti pre harmonizovanú povinnú finančnú bezpečnosť. V tomto kontexte sa zaoberáme tým, či Finančné stropy sú nastavené dostatočne pre nástroje finančnej bezpečnosti, ktoré treba využiť v prípade takýchto nehôd. Riešime a skúmame tieto veci. Zatiaľ vám neviem odpovedať definitívne, aké budú výsledky, ale naozaj vás môžem ubezpečiť, že sa tým vážne zaoberáme. Čo sa týka zoznamu e, nebezpečných odpadov EÚ, kde je aj červený kal, toto je v kompetencii inštitúcie, ktorá má právomoci v tejto veci a musí sa rozhodnúť, či v tomto prípade nejaká substancia v červenom kale patrí na tento zoznam nebezpečného odpadu alebo patrí na zoznam iba odpadu. Sú tu dve možnosti pri takejto klasifikácii a ako som povedala, treba rozhodnúť a členské štáty musí rozhodnúť, ktorá z nich platí. Aké však bolo skutočné zloženie červeného kalu? Ak sa zistí, že červený kal je z výroby hliníka iba a neobsahuje žiadne ďalšie látky, napríklad ťažké kovy, nebezpečné látky, potom je možné ho klasifikovať ako odpad, ktorý nie je nebezpečný. Ale ak, keďže vieme, že obsahoval tieto látky, ktoré možno prichádzali z fyzikálneho alebo chemického spracovávania vo výrobe, potom sa červený kal môže klasifikovať ako nebezpečný. Vieme, že IPPC hovorí, že Zatiaľ je červený kal označený za odpad, ktorý nie je nebezpečný, lenže sa mohlo stať, že bol tento odpad, ktorý nie je v podstate nebezpečný, kontaminovaný ťažkými kovmi. Preto žiadame maďarské inštitúcie, aby odpovedali na otázku, prečo v prvom e, kole vôbec označili červený kal ako odpad, ktorý nie je nebezpečný. Keď dostaneme odpoveď od maďarských príslušných orgánov, potom budeme schopní sa rozhodnúť, či ich klasifikácia bola správna alebo nesprávna. Myslím, že som sa vysporiadala so všetkými otázkami, ktoré položili poslanci, ale samozrejme, ak sú ešte nejaké ďalšie, nech sa páči, som pripravená odpovedať. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za vaše vyjadrenie, vyjadrenie odpoveď na odpoveď eh, pani Haky, takže máme eh, Opäť minút 11 a hlási sa nám 10 ľudí do diskusie. E, preto navrhujem, aby každý e, z maďarských kolegov Janoš Adar a tá Čaba Tabači, aby mali k dispozícii e, po dve minúty a potom ešte dáme slovo pani Hasi a potom príde pani veľvyslankyňa. Táto téma ekologickej katastrofy v Maďarsku je predmetom veľkého záujmu, takže isto budeme ju musieť dať ešte na program do budúcnosti. Jana Žadar sa hlásil ako prvý. Ďakujem pekne. Ďakujem za slovo, pán predseda. Rád by som výrazne podporil úsilia ktoré preberáme a ktoré skúma komisia. Myslím si, že všetci sa o to veľmi zaujímame. A to preto, že význam tejto konkrétnej katastrofy presahuje lokálny rámec. Podľa mňa to zaujíma všetky členské štáty. Pani Hasi položila otázku, mnohé otázky, všetky sú relevantné a rád by som potvrdil, že maďarská vláda robí všetko, čo je v jej silách, aby objasnila kto je zodpovedný a kto mal, bude skladať účty za to, čo sa stalo. Environmentálne parametre, ktoré boli e, určené v roku 2006 počas predchádzajúcej vlády pre e, predmetnú hlinikáreň, budú preskúmané a súčasná vláda naozaj nemá čo skrývať v tejto veci. Rád by som dodal k tomu, čo tu už odznelo, že ak hovoríme o zodpovednosti a kto ju má niesť a kto má zabezpečiť, aby sa už e, ďalej neudiala ďalšia škoda, ďalšie újmy, Určila sa zodpovedná osoba, ktorá monitoruje, čo sa deje a ktorá monitoruje ďalšie aktivity tejto firmy a bude aj určovať, kto je za čo zodpovedný. Takže je tu istý štátny dozor v hlinikárni v Maďarsku a len čo budú známe výsledky, potom bude možné vyplatiť aj isté platby a rozbehnú sa opatrenia, ktoré sa vysporiadajú s problémami. Ďalšia dôležitá informácia Možno si spomeniete na rozpravu v Štrásburgu, keď pani Georgeva sa vyjadrila k tejto téme, povedala, že maďarské úrady urobili maximum, čo je v ľudských silách, aby zmiernili dopad e, tejto katastrofy, pohromy. 750 tisíc litrov toxického Kalu sa uvoľnilo a vyše 130 ľudí ešte stále v nemocniciach, trpia popáleninami a 10 zomrelo. Už len preto by sme sa mali naozaj hĺbkovo venovať všetkému, čo súvisí s touto vec, touto hlinikárňou, aké opatrenia, aké monitorovanie, aké inšpekcie bude treba ešte vykonať, aké peniaze treba uvoľniť. Ja Rád by som však zdôraznil jednu vec, týka sa finančnej perspektívy a finančných príspevkov. Treba vytvoriť nástroje, aby sme zmenili súčasný prístup a pravidlá, ktoré sú v súčasnosti platné, treba naozaj zmeniť, aby sme mali v rukách účinné finančné nástroje na prípady podobných pohrôb, na pomoc, na to, aby sa regiónu mohlo naozaj pomôcť nielen Maďarsku, ale hoci kde inde. Slovo má pán Čaba. Vážení kolegovia, ďakujem za to, že ste ukázali solidaritu s trpiacimi touto pohromou a že ste venovali pozornosť katastrofe, ktorá dopadla na Maďarsko, pretože väčšin, všetci, všetky obete boli z Maďarska. Z hľadiska životného prostredia tiež ide obrovské škody, pretože treba preskúmať smernicu o odpade z ťažobného priemyslu o tom, či sa transponovala na národnej úrovni a či sa tento proces nemá náhodou urýchliť. Zastupca komisie by mohol sa vyjadriť, či by sme nemali zrevidovať kritériá, ktoré sú aplikované na určenie toho, či e, nejaká továreň sa zaoberá nebezpečným odpadom alebo produkuje nebezpečný odpad alebo nie. Červený kal predsa existuje aj v iných e, členských štátoch EÚ, napríklad v štátoch Západného Balkánu existuje červený kal ako odpad a Napríklad pre Srbsko, Chorvátsko a iné krajiny na západnom Balkáne bude naozaj veľmi dôležité, aby si e, skontrolovali, o čo presne ide pri červenom kale, ako dobre majú zabezpečené úložiska červeného kalu, aby sme mohli zabrániť budúcim podobným katastrofám. Iniciatíva pani Hasy je veľmi dôležitá. Treba naozaj tieto veci riešiť na celoeurópskej úrovni. Mali by sme e, zorganizovať odbornú skupinu, ktorá sa bude venovať tomu, kto je za čo zodpovedný a ako sa majú skladať účty v podobných veciach. Aj v Maďarsku sme si prizvali nezávislých odborníkov z Európy, aby preskúmali túto záležitosť, či náhodou nevznikli z chyby z nedbalosti alebo závažné zanedbania, pretože táto hlinikareň bola klasifikovaná ako nebezpečná výrobňa a ak existuje problém so životným prostredím tohto typu, ak hovoríme o recyklovaní červeného kalu alebo podobných odpadov, tak ja mám k tomuto všetkému otázku. Pani komisárka Georgieva povedala, že by sme mali podporovať komisiu, ak e, chce presadzovať recyklovanie červeného kalu. Čítal som, že je v ňom obsiahnutý aj titán, ktorý je možné recyklovať. A to by sme mali podporovať. Technológia na recyklovanie titánu z červeného kalu je v súčasnosti mimoriadne finančne náročná 250 miliónov tón červeného kalu však existuje v Európe ako odpad a preto by sme mali využiť tento odpad a pokúsiť sa ho v rámci Európy recyklovať. A napokon, čo sa týka poskytovania pomoci v prípade pohrôm, máme tu Fond Solidarity, Fond e, humanitárny a tieto nemohli byť použité na prípad, kedy išlo o priemyselnú e, haváriu aj na Slovensku existujú podobné úložiská a ani v tomto prípade nebudú môcť byť uvoľnené prostriedky z týchto dvoch fondov. Preto by sme mali znečisťovateľa alebo toho, kto je zodpovedný za takúto pohromu, prinútiť, aby uhradil vzniknuté náklady. Výrobne tohto typu, ktoré sa zaoberajú produktami ťažobného priemyslu, by mali byť viazané tým, že sa musia poistiť proti takýmto pohromám. Mm, povinne by sa mali poistiť, pretože nie je isté, či aktíva tejto firmy dokážu pokryť e, vyčistenie toxického celého prostredia, ktorý zasial toxický odpad. Ďakujem pekne. Máme tu aj ďalších, ktorí sa hlásia do diskusie, ale jednoducho sa to nestihne. Je jasné, že táto téma si zasluhuje ďalšiu, hlbšiu pozornosť od tohto výboru a preto je úplne na mieste, aby sme takýto bod do budúcnosti zaradili na náš program. Prejdeme na ďalší bod dnešného programu. Máme tu veľvyslankyňu Mexickej republiky pani Sandra Fuentes. Srdečne vítajte. Má tu zo, seba, zo sebou aj e, experta na ochranu klímy. Ona je veľvyslankyňou e, Mexika pri Európskej únii. Samozrejme, budeme e, preberať konferenciu o klíme v Cancúne. No a bude tu celosvetové stretnutie zástupcov parlamentu, takisto e, budú tam aj zástupcovia, zástupcovia e, regionov a okrem toho niekoľko týždňov neskôr tam e, sa stretnú aj hlavy vlád. Všetci si dobre spomíname na výsledok na fiasko zasadnutia v Kodani a Mexiko teda predsedá eh, skupine eh, COP eh, a tak tomu bude aj počas najbližšej konferencie v Cancúne. Veríme, že neuviazneme na mŕtvom bode, ale pokročíme. Tento výbor, Európsky parlament sa intenzívne už zaoberal otázkou ochrany klímy. Koncipujeme aj uznesenie, ktoré by malo byť schválené o dva týždne plenárnym zasadnutím EP. Ale veľmi radi si vypočujeme od vás, čo vám leží na srdci, čo považuje mexické predsedníctvo za ťažiskové Isto e, máte svojich expertov, ale určite máte aspoň teda prehľad o tom dejaní. Vítajte na pôde nášho výboru. Sme veľmi radi, že vás tu máme a teraz vám odovzdám slovo, aby ste nás informovali o tom, čo všetko sa chystá na konferenciu v Cancúne. Ďakujem. Muchísimas gracias, señor presidente, querido amigo Joe Leinen. Um, me acompaña... Vážený prítomný. Joe Lonan je odborníč, odborníkom. Ja nie som odborníčkou, ale Anberto Klemberg, ktorý je z, na, z nášho veľvyslanectva, možno ho mnohí z vás poznajú, pretože sa zaoberá témou klimatických zmien, takže som s veľkou chuťou prišla na vaše stretnutie, ale všetky odborné otázky, ktoré sa týkajú technických záležitostí, odpovie na ne on. On určite ich vyrieši. Veľmi pekne ďakujem, že ste mi poskytli takúto príležitosť, priestor, aby som k vám prehovorila, aby som sa s vami podelila o isté úvahy, ktoré sa týkajú situácie o vyjednávaní a výsledkov COP16 v Cancúne. Aby proces dohovoru OSN o klimatických zmenách mohol naplniť vysoké očakávania. Dovolte mi, aby som začala tým, že vyjadrím určité obavy, ktoré pravdepodobne majú aj mnohí z vás. Pokrok pri vyjednávaniach nezodpovedá úrovni poznatkov, ktoré čelia výzvam súčasným i budúcim v oblasti zmeny klímy. Je jasné, že táto otázka je naliehavá Máme tu celý rad štúdií, ktorých výsledky nás informujú o tom, koľko nás to bude stáť, ak konať nebudeme. Verejná mienka aj časť občianskej spoločnosti je naozaj výrazne zmobilizovaná a vyžadujú od nás rozhodnutia, také, ktoré odpovedajú na výzvy, ktoré pred nami stoja. Samozrejme, nemôžeme si dovoliť prepadnúť dezilúzii, treba vziať do úvahy komplexnosť a náročnosť tematiky vyjednávania o opatreniach proti klimatickým zmenám. Je to jedna z najväčších a najkomplikovanejších otázok, ktorým čeli OSN v, počas celého obdobia svojej existencie. Toto samozrejme súvisí s hospodárskym a politickým kontextom súčasného obdobia Samozrejme, že tieto rokovania sú tiež e, ovplyvnené reálnymi znepokojeniami, pretože sú tu výzvy ekonomického rázu, ale aj otázky, ktoré súvisia s bezpečnosťou. Prechod na hospodárstvo, ktoré nevyužíva až tak veľmi uhlie, už dnes nie je len očakávaním, stalo sa realitou. Situáciou, kedy vznikli nové trhy, a na týchto trhoch sa novým spôsobom určujú možnosti rozvoja jednotlivých krajín, ktoré súvisia aj s bezpečnosťou týchto krajín. Je potrebné, aby sme sa zžili s týmito otázkami a aby sme si ich uvedomili v celej ich hĺbke. Ak sa v kankúne nedohodneme, bude veľké riziko, že nebudeme schopní čeliť procesu, ktorý pred nami stojí. A keďže sa tak deje teraz, môže sa stať, že príde k fiasku, tak ako sme to zažili v minulosti. Pripravuje sa multilaterálne uznesenie a Mexiko je presvedčené o jeho správnosti. Snažili sme sa vniesť do tohto procesu naše znalosti, schopnosti a diplomatický um, aby sme zlepšili celý postup rokovania a naplnili očakávania rámcového dohovoru týkajúceho sa klimatických zmien. Je to text, o ktorom budeme v Cancúne ešte rokovať a bude treba veľké úsilie a ochotu dostať sa ku kompromisu. Nesmieme strácať čas, aby sme tu mali vyumelkované taktiky, aby sme spomaľovali nimi tento proces a zároveň ani nemôžeme unikať do ideologických konfrontácií alebo konfrontácií typu sever proti juhu. To sme už zažili, to má svoje limity. Svoje hranice v Kankúne musí každá zúčastnená strana vyjadriť to, čo je pre ňu zásadné a vyjadriť, že je ochotná docieliť e, spoloč... spoločných cieľov, ktoré uspokoja všetkých. Mexiko urobilo maximum, aby obnovilo dôveru, ktorá stroskotala po rokovaniach v Kodani – Začali sme široký postup konzultácií so všetkými krajinami, ktoré sa e, budú zúčastňovať v Cancúne na konferencii. Spolupracovali sme s predsedníctvami pracovných skupín, so sekretariátmi skupín, naozaj so zvýšeným úsilím, len preto, aby rozhodnutia, ku ktorým dospejeme, boli spravodlivé a vyvážené. Počas tohto roka Mexiko začalo aj dialógy e, medzi verejnosťou a súkromným kapitálom. Napríklad v Ženeve sa hovorilo o takomto financovaní, alebo 16. E, novembra v Bone, oktobra v Bone. A teraz sa bude konať aj stretnutie, o te, stretnutie ktoré sa týka technológií v Cancune. Budú to technológie nového veku. A budeme e, aj v rámci COP16 organizovať výstavy, rozhovory, kde budú predstavené komerčné a investičné e, záležitosti, ktorými sa dá bojovať proti klimatickým zmenám. Úzko spolupracujeme s organizáciami, ako sú napríklad rôzne významné rady. Samozrejme spolupracujeme aj s občianskou spoločnosťou. Otvorili sme priestor pre zainteresovanie sa indianského obyvateľstva v Mexiku. Vyše 8 tisíc členov občianskej spoločnosti sa už zaregistrovalo v súlade s požiadavkami zadefinovanými OSN, a ktoré sa týkajú možnosti zúčastniť, zúčastniť sa konferencie o klíme COP16 v Cancúne. Organizácie, ktoré sa nechcú zaregistrovať v súlade s podmienkami, ktoré stanovil OSN, však ponúka mexická vláda ďalší priestor. V rámci neho budú môcť sledovať rokovania. Nazvali sme to Via Klimatika pridružená konferencia názvom Via Klimatika. Keďže nemáme už veľa času, musíme byť realistickými. Prvou výzvou konferencie v klíme, o klíme v Cancúne je schváliť balíček rozhodnutí, ktoré umožnia zachovať s väčšou platnosťou dohovor, aby sme dospeli k takej dohode, ktorá bude právne záväzná už budúci rok. Rada by som tu vyjadrila aj uznanie voči rozhodnutiu EÚ, aby sa rokovalo aj o priestore pre splnenie rámcového dohovoru a do určitej miery sa tým môže uľaviť rozvojovým krajinám. Rozvojovým krajinám sa musí umožniť získať technológie, aby sa mohli prispôsobiť novým požiadavkám a navýšiť svoje kapacity aby tiež mohli čeliť klimatickým zmenám. Zároveň treba sledovať ich požiadavky a ich nevyhnutné potreby. Treba vytvoriť solidnú finančnú architektúru, ktorá nám umožní sústrediť prostriedky, ktoré budú môcť byť vynaložené efektívnym spôsobom, tak, aby vznikla dlhodobá perspektíva zabranenia klimatickým zmenám. Je treba vytvoriť inštitucionálny rámec, ktorý nám umožní zachovať lesy, znovu zalesniť isté plochy. So všetkým užitkom, ktoré to prináša v oblasti sociálnej a ekologickej. Treba posilniť medzinárodnú spoluprácu, ktorá prispeje ku generovaniu a posilneniu kapacít všetkých štátov, vrátane transferov technológií pre tých najzraniteľnejších. A napokon je treba prehlbiť naše aktivity v súlade s tým, za čo sme zodpovední, v súlade s našimi kompetenciami a pravomocami, ktoré sú špecifické pre každého z nás, hoci sú spoločné témy, ktoré budú najťažšie pri vyjednávaní, sa týkajú úsilia rokovať s rozvojovými štátmi, a ďalej tu budú zložité transparentnostné otázky. Je potrebné, aby sme preskúmali a vyhodnotili všetky tieto aspekty. Rozvojové krajiny v týchto procedurálnych postupoch eh, musia prijať to, že budú isté veci právne záväzné, ale tieto záležitosti musia byť prispôsobené rozvojovým krajinám, aby sme dospeli k tomu, že sa bude so všetkými krajinami hovoriť o tom, ako je možné zmierniť dopady klimatickým zmenám, zabraniť dopadu klimatických zmien, ale tak, aby každá krajina prispela do tej miery, do akej môže. Treba si uvedomiť, že v Cancúne sa bude hovoriť o zmierňovaní klimatických zmien a o prispôsobovaní našich aktivít takým aktivitám, ktoré budú neskôr transformované do verejných politik v jednotlivých štátoch. Je treba rátať s možnosťou rýchleho uvoľňovania finančných prostriedkov, ale zároveň schváliť také rozhodnutia, ktoré nám umožnia vytvoriť Zelený fond. Tento fond bol navrhnutý už v Kodani. V oblasti financovania je treba postupovať naozaj vyváženým a spravodlivým spôsobom a rozvinuté štáty musia niesť svoju zodpovednosť. Európa v súčasnosti reviduje opatrenia, ktoré sa týkajú redukcie skleníkových plynov o 20 až 30 do roku 2020. Žiaľ, rozhodnutie z 28. oktobra sa ešte neprijalo, takéto rozhodnutie dostane svoju pravoplatnosť až po konferencii v Cancúne. Rada by som poďakovala i vám, výboru Envy, a požiadala vás, aby ste urobili všetko preto, aby úsilia o zníženie o 30 boli úspešné. Mexiko sa snaží znížiť oteplovanie planety o 2 stupne do roku 2050 Zároveň je treba revidovať dohodu, ktorá sa týka najnovších vedeckých poznatkov. Dobrovoľné ponuky znižovania týchto záležitostí sa ani len nepriblížili danému cieľu. Tu je výzva nielen pre EÚ, ale aj pre iné krajiny, ktoré nie sú súčasťou prílohy 1. Aj pre rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky, aj oni by si mali dať ambicioznejšie ciele v oblasti toho, ako znižiť skleníkové plyny, lebo je to realistický cieľ, je to možné. Mexiko v súlade so stratégiou EÚ vie, že môže rátať s európskym vedením v tejto otázke a že môže rátať s EÚ ako s, s veľkým partnerom. Aj vie, že štáty, ktoré sú dotknuté týmito problémami, môžu dostať pomoc od EÚ. V súčasnosti pre, bieha pripomienkovací proces s dôležitými zástupcami. Minulý týždeň v Mexiku a dokonca aj dnes ráno som mala možnosť vymeniť si názory s odborníkmi na tento proces. Je dôležité, aby Európska únia hovorila jediným hlasom. To by malo väčšiu váhu a preto treba zabezpečiť väčší politický vplyv na také krajiny, ktoré prioritizujú len obchod. Treba, aby sa prihliadalo aj na kooperáciu. Aj e, z globálneho hľadiska sa snažíme nastoliť príslušné štruktúry. Máme za sebou 10 rokov plodnej výmeny názorov a spoluprácu v ekologických témach, ktoré majú i politickú váhu Takisto to bude aj na konferencii COP16 v Cancúne. Investičné projekty Európskej únie do ekologicky čistých a e- energetických projektov v Mexiku, toto je vítané. Dúfame, že trh s uhlím sa bude správať efektívnejšie a že s pomocou EÚ sa stane naozaj veľmi pokrokovým, kde sa uplatnia nové technológie vo svete spom- spomedzi celého sveta. Budeme vyjednávať o sektorových perspektívach, o rezortných perspektívach. My v Mexiku sme presvedčení o tom, že ekologické riešenia musia prejsť trhovými mechanizmami a preto naše politiky sa orientujú na účasť súkromného sektoru pri hľadení riešení. Ako krajina, ktorá nie je zaradená do prvej prílohy protokolu, sa snažíme a budeme sa snažiť o ambicioznejšie ciele v oblasti znižovania CO2. Náš prezident Felipe Garderon poved, minulý rok vyhlásil jednostranný záväzok zníženia emisí skleníkových plynov do roku 2012 v vo výške 50 miliónov tón CO2 ročne. Náš e, národný program e, v súvislosti s klimatickými zmenami je veľmi ambiciózny. Máme aj príslušné a primerané inštitucionálne kapacity, aj e, počítačovú bázu umožňujúcu čeliť klimatickým zmenám tak, aby sme sa mohli stať súčasťou novej zelenej ekonomiky. V tomto smere Mexiko počíta s podporou Európskej únie, aby sme mohli v Cancúne urobiť rozhodné kroky, aby sme pokročili v tejto agende a aby sme začali novú éry, éru globálnych akcií v boji proti klimatickým zmenám, čo bude užitočné pre Mexiko, Európu a celý svet. Ďakujem. E, ďakujem pani veľvyslankyni za túto prezentáciu. snách, ktoré vyvíja Mexiko ako hostiteľ konferencie OSN. Ja sám som pred niekoľkými týždňami navštívil Mexiko a sám som sa mohol presvedčiť o tom, že táto krajina pracuje veľmi intenzívne na tejto téme, zaujímajú sa o to všetky zložky spoločnosti a krajina prevzala dobrovoľný záväzok. 8 tisíc zástupcov občianskej spoločnosti, ktorí sa prihlásili, zrejme nepredstavuje ešte definitívny počet e, tá atmosféra zrejme nebude rovnako chladná ako v Kodani. Myslím si, že aj prístup bude a program bude lepšie zorganizovaný, že nebudeme musieť čakať celé hodiny ako pred rokom v Kodani. Povedali ste, že chcete zlepšiť proces vyjednávania, čo je skutočne veľká výzva pri uh, počte 100 krajín je naozaj ťažké dosiahnuť konsenzus takéhoto veľkého počtu krajín. Japonskému predsedníctvu sa to podarilo v Kyote aj pred nedávnom Nagoji, kde sa hovorilo o biodiverzite. Čiže je to ťažké, ale nie nemožné. Domnívame sa teda, že aj v Mexiku bude možné prijať potrebné rozhodnutia. Máme tu celý rád e, zaujemcovo slovo. Každý z nich dostane približne 3 minúty, aby sme využili čas, ktorý máme k dispozícii. Dobre. E, a ja by som e, vás chcel srdečne privítať, pani veľvyslankyňa to, čo ste prezentovali, e, e, vo veľkej miere konvenovalo s mojim postojom. E, treba skutočne zlepšiť tú vyjednávaciu stratégiu, diplomáciu toho, do toho vnieť Vieme, že hlavy vláda štátov, tí všetci sa považujú za veľmi dôležitých a Niekedy e, je to na úkor stratégie, ktorá je sledovaná na takejto konferencii. O tom nás presvedčila Kodanská konferencia E, e, vtedy sa stalo to, že zo pár štátov sa úplne odklonili od stratégií. E, pani veľvyslankyňa, vy ste povedali, že musíme hovoriť jedným hlasom, jednotným hlasom v podstate namiesto toho dvojstupňového cieľa ten cieľ sa posunul na 1,5 stupňa. Takže táto cesta sa bude raziť v Mexiku? To je moja prvá otázka. Druhá otázka to je. E, kľúčová otázka sa týka MRV. E, je to vlastne meranie a overovanie. Ako veci vlastne merať, overovať my vieme, že e, okolo tohto bolo veľa diskusie. Privítal by som, keby ste e, nám trošku ozrejmili túto otázku. Ďakujem pekne. Čiže 1,5 stupňa Celzia to nie je vymysel e, tohto výboru, ale je to v kodanskom dokumente. Je to teda hodnota, ktorá by sa mala posúdiť my vieme, že tá dvojstupňová hranica to je e, skutočne veľmi e, vysoká, vysoký objem, ktorý môže ohrozovať životoschopnosť na Zemi. Ďalšia rečnička. E, ďakujem, pán prezidajúci. A ja by som chcela privítať pani veľvyslankyňu a poďakovať sa jej za jej prezentáciu, ako aj za jej e, nasadenie a snahu docieliť, aby Cancúne, ak e, by už aj ne, nebola dosi, nebol dosiahnutý absolútny úspech, aby to nebolo zlyhanie ako v Kodani. E, po tom, ako zlyhali rokovania v Kodani, očakávania boli pomerne malé, ale Zároveň e, nás štúdie aj vedci primeli e, zamerať sa na potrebu zvýšiť našu ambicioznosť a e, politickú voľu. Musíme skodanie vyvodiť ponaučenie a pokiaľ si Mexiko plní svoje domáce úlohy a prijíma na, svoj, na seba e, e, potrebnú um, zodpovednosť a zapája aj občianskú spoločnosť, tak myslím si, že aj pre nás je to dobrým znamením. Je však potrebné, aby aj zúčastnené strany COP e, uh, e, prejavili potrebnú zodpovednosť a podporovali zvýšenie koordinácie a lepšiu prípravu tak, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré sme si predsa vzali Prednedávnom sme sa dozvedeli o výsledkoch konferencie v Nagoje. Toto je takisto dobrý príklad, ktorý by bolo potrebné nasledovať aj v Cancúne. A v skutočnosti by bolo veľmi dobré, keby sa nám podarilo dosiahnuť podobné výsledky ako v Nagoje. Vzhľadom na všetko, čo ste nám, pani veľvyslankyňa, povedali, mám tieto otázky. Rada by som sa spýtala na zmierňovanie Nedávno sa viacero poslancov zúčastnilo na zasadnutí Eurolatu, v rámci ktorého EÚ a Latinská Amerika vyvíjajú spoločné úsilie o to, aby sa priorita pripísala zmierňovaniu týchto dôsledkov. Myslíte si, že existujú dostatočne ambiciozne dohody o potrebných e, investíciách na to, aby sa mohla poskytnúť primeraná pomoc rozvojovým krajinám? Ďakujem. Pani Satu Hasi má slovo. Nie sused za zelených niekto iný E, veľmi pekne ďakujem e, pani veľvyslankyňa za informácie a ďakujem aj za úlohu, ktorú zohráva Mexiko pri príprave tejto konferencie. Dúfam, že aj to, čo Japonsko urobilo v Nagoje, vám e, pomôže pri dosiahnutí dohody v Cancúne. E, súhlasím s tým, že sa musíme postarať, e, respektíve, že si musíme uvedomiť, že v Cancúne síce nebudeme môcť dosiahnuť definitívnu dohodu, ale budeme môcť urobiť veľmi dôležité kroky k jej dosiahnutiu. Mám však niekoľko otázok k vašej vízii, ktorá sa týka postavenia Európy a toho, akú úlohu e, by mala zohrať v čase pred Cancúnom. a tu mám konkrétne na mysli diskusiu o rozšírení e, kiotského protokolu. E, samozrejme, to je otázka, ktorej význam sa zvyšuje aj pre e, zvyšok sveta. Čo v tomto smere urobí EÚ. Otázka stojí tak, že EÚ vždy tvrdí, že je problémom environmentálna integrita kiotského protokolu z hľadiska jeho rozšírenia. Ale moja otázka je, ako vy vnímate to, že aj Európa je súčasťou problému, pretože e, napríklad pokiaľ ide o tzv. horúci vzduch, tu Európa e, uplatňuje dvojitý meter a je potrebné, aby aj Európa zvýšila svoju environmentálnu integritu. Nedomnievate sa, že by Európa mala e, zlepšiť environmentálnu integritu v svojom rámci veci aj v nadväznosti na kiotský protokol a na to, čo sa očakáva od rokovania v Kankune? Ďakujem. A ďakujem aj pani veľvyslankyni za jej výklad a chcem sa vám poďakovať aj za prácu, ktorú ste uskutočnili a za to, že vaše značné diplomatické skúsenosti dávate do služby e, snahe o dosiahnutie zásadných rozhodnutí, ktoré sú podľa mňa nevyhnutné. Cancune. E, teraz by som vás poprosila o konkrétnejšiu odpoveď na to, čo je podľa vášho názoru možné dosiahnuť v oblasti rozhodnutí o financovaní a o doplnkovosti financovania a takisto mám otázku týkajúcu sa technológie jej vývoja a transferu, kde podľa vás sú bloky či prekažky. Cením si to, čo ste povedali o tých 8, 8 tisícoch eh, zaregistrovaných predstaviteľov mimovládnych organizácií. Ako viete, v Kodani boli zaregistrovaní takisto, ale potom nemali možnosť eh, hovoriť priamo či dostať sa do kontaktu s eh, vyjednávačmi, čiže eh, nemohla občianská spoločnosť dostatočne prediskutovať tieto otázky. Myslíte si, že aj v, že v Cancúne sa zabezpečí tento fyzický prístup či dostupnosť týchto um, pre, pre občianskú spoločnosť? Ďakujem za slovo. Ďakujem aj pani veľvyslankyni za úvodné slovo. Myslím si, že Mexiko má schopnosti na to, aby dobre zvládli e, takúto konferenciu. Pani veľveslankyňa, ja sa zaujímam o to, aké konkrétne iniciatíve má v Talóne Mexiko v snahe dosiahnuť vytýčené ciele. Mexiko zohráva kľúčovú úlohu medzi, medzi e, tými e, v tej skupine krajín, ktorá je veľmi akčná. Je tam Brazília, je tam India, No a potom aj rozvinutý e, e, e, svet, Európa, Amerika, Čína. No a USA boli voľby a trošku sa situácia stiažila. Takisto aj Čína nie je veľmi pripravená robiť kompromisy. Ako sa chcete s tým vysporiadať? Po druhé, chcem sa opýtať ohľadom finančných abcektov. EÚ je, je pripravené e, na pomôcť e, tá, s financiami typu startup, rozbehnúť nejaké projekty, aktivity, ale vieme si predstaviť, že sú štáty, ktoré budú tomu opanovať. A čo v, tej, v tomto zmysle pripravuje Mexiko? E, potrebujeme to vedieť, my politici, aby sme vedeli presviečať občanov, že je potreba, je opodstatnené nalievať do systému nové peniaze Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani veľvyslankyni. Myslím si, že naozaj priniesla hodnotný príspevok a vytýčila istú perspektívu pre optimizmus. Mám poznámku a dve otázky. Poznámka. Spomenuli ste možnosť, že by EÚ sa presunulo z cieľa 20 na cieľ 30 do roka 2020. Toto je čosi, o čom sme hlasovali nedávno v tomto výbore a väčšina bola za. Preto za to, že by sme sa mali presunúť k 30 Ak budeme o tom opätovne hlasovať, a to bude čo skoro, v novembri na miniplenárke, vyvstane z toho uznesenie, ktoré dá mandát COP16. Je to niečo, čo sa dá len odporúčať, presun k 20-30 ako cieľu. Prvá otázka. Veľmi jasne ste osvetlili, že je problém s dôverou medzi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa krajinami, inými slovami bohatými a chudobnými krajinami tohto sveta. Je to problém, ktorý sa zväčšil už na COP15 v Kodani čo robí Mexiko preto, aby znova nastolilo dôveru, ktorá musí byť nevyhnutnou súčasťou, ak chceme e, dosiahnuť pozitívne výsledky pri rokovaní medzi partnermi a dosiahnuť hmatateľné dohody? Moja druhá otázka. Tvrdili ste, že s mnohými vecami bude možné sa vysporiadať na konferencii v Mexiku. Myslíte si, že si môžeme stanoviť nejakú základnú hranicu, ktorú keď e, dodržíme, tak stretnutie nebude fiaskom? Pretože pred stretnutím ste povedali, že musíme sa dohodnúť a ak sa nedohodneme, tak budeme to pokladať za fiasko. Nemali by sme to takto nastaviť, pretože potom nebude možné vnímať toto stretnutie pozitívne a žiadne výsledky z neho vyvstávajúce sa nebudú vnímať pozitívne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečník hovorí. Ďakujem, pán prezident. Ďakujeme, pani veľvyslankyne, že ste prišli medzi nás. Rád by som Mexiku zablahoželal k odvedenej práci. Je pravda, že náš prezident sa vyjadril, aký úspech je to, keď máme dve veľké udalosti celosvetového významu, je to, sme modelom pre iné krajiny, ako organizovať takéto udalosti. Väčšinou krajiny, ktoré sú hostiteľskými, môžu mať väčší dopad na udalosti. Keby sme sa pozreli ešte ďalej a keby sme sa pohli v Cancúne ešte o krôčik vpred, možno by sa nám podarilo dostať sa zo slepej uličky vyjednávaní. Ale môže sa stať aj to, že vyjednávania budú fiaskom. To, čo sa udeje v Mexiku, bude naozaj mimoriadne dôležité, pretože je možné, že dosiahneme dohovor v rámci OSN. Máte pocit, že výsledok z konferencie v Nagoji privial istý čerstvý vzduch, vietor do týchto rokovaní, zvýšil sa optimizmus, pretože konferencia o biodiverzite v Nagoji bola úspechom? Kodaň bola čímsi, čo nás prinútilo uvedomiť si, že potrebujeme každého pri stole – rokovacom stole, že nemôžeme iba e, rokovať medzi tými najsilnejšími krajinami alebo zástupcami skupín krajín. Musíme mať zástupcov všetkých krajín pri stole, pretože všetci sa musia dohodnúť. Veríte, že takéto niečo sa udeje v Mexiku? Veríte, že Bolívia, Venezuela a podobné krajiny sa nebudú cítiť vylúčené, že budú súčasťou celej veci a nie v poslednej chvíli neodídu, tak ako sa to stalo v Kodani? Ďalšia otázka. Máte pocit, že je teraz ten pravý čas na to, aby sme otvárali otázku prílohy 1 a prílohy 2 a aké krajiny kam patria? Myslím si, že keď sme vytvárali prílohu 1 a prílohu 2, boli sme v inej situácii, teraz sa príspevky jednotlivých krajín zmenili. Možno v budúcnosti, nie celkom v Mexiku, ale až v ďalšej, ďalekej budúcnosti by sme mohli zrevidovať tieto prílohy. A ďalšia otázka. Bude Mexiko aktívne aj po konferencii v Cancúne? Teraz ste veľmi dôležití. Všetci dúfame, že budete naďalej aktívni aj po Cancúne. No, tých otázok bolo dosť. Ešte máme dve vystúpenia Joao Ferrera. Má teraz slovo. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať veľvyslankyni za jej vystúpenie. Ja mám dve otázky. Prvé sa týka zmierňovania ako povedala pani veľvyslankyňa, e, rozpočty e, rozvojových krajín pre zmierňovanie dopadov klimatických zmien e, ne, nemôžu byť nemôžu byť čosi nepovinného charakteru. Jednoducho treba si uvedomiť, že s tým ide v ruka v ruke so zodpovednosťou. Potrebujeme mať sumy do e, zeleného fondu a do e, fondu e, Quick Start, ale tieto sumy vo fondoch sú pomerne malé, aspoň podľa názoru EP. Ide o objemy, ktoré sú oveľa menšie ako zahraničný dlh dotknutých krajín. E, Quickstart bol síce navrhnutý EP, ale predstavuje menej ako 2 zahraničného dlhu subsaharskej Afriky v roku, 2006. Ja mám otázku. Považujete za primerené, aby sa viazala otázka financovania, finančného krytia s objemom zahraničného dlhu? vzhľadom na to, že tieto finančné prostriedky môžu e, vlastne e, fungovať proti akýmkoľvek snahám o zmierňovanie dopadov klimatických zmien. Moja druhá otázka sa týka trhových mechanizmov. Pani veľvyslankyňa konštatovala, že medzi riešenia spadajú aj trhové mechanizmy a hovorili ste o e, európskej schéme ETS, to je Európska, Európsky mechanizmus obchodovania s emisiami. Musíme však povedať, že e, funguje od roku 2005, žiaľ nepoviedol k zníženiu e, emisí skleníkových plynov. Práve naopak. Výsledky na, poukazujú na to, že systém ETS je veľmi neúčinný. Pani veľveslankyňa, považujete za e, e, rozumné hovoriť o iných mechanizmoch v Cancune ako len o trhových mechanizmoch, pretože tie majú zjavné obmedzenia. A musíme povedať, e, zlyhali v Európe. My vieme, že aj cena CO2 bola zasiahnutá krízou. No a v podstate napriek existencie tohto trhového mechanizmu nedošlo k zníženiu emisí skleníkových plynov. Považujete za primerané hovoriť na zasadnutí v kankune hovoriť o alternatívnych mechanizmoch a nie len sa obmedziť na trhové mechanizmy. Ďakujem pekne. No a posledným, poslednou dopytujúcou sa je pani Satihasi. Ďakujem pekne. Ja by som ja by som e, nadviazala na predrečníka. Vy ste sa dotkli určitých odporúčaní, odporúčaní smerom na EÚ, čo by mohlo prispieť ku konštruktívnejšiemu postoju v rámci rokovaní. Mohli by ste sa s nami podeliť o názory mexickej vlády, aká je predstava o konštruktívnejšom postoji v oblasti finančného krytia a v presadzovaní tých najlepších možných výsledkov. No, predovšetkým ide o transparentnosť toho fondu Quick Start, aby skutočne bo, vznikla atmosféra dôvery počas e, rokovaní. Pravda je taká, že na globálnej úrovni zača- zatiaľ nedošlo k dohode. V podstate nikto nie je ochotný navýšiť svoje záväzky priemyselné krajiny to tak vidia, ale aj iné. Aj rozvojové krajiny musia trošku zmeniť svoj postoj. Ja by som sa rada dozvedela viac o e, stanovisku mexickej vlády. Čo robí mexická vláda v prospech toho, aby Eh, iniciovala väčšiu ochotu rozvojových krajín príjmať na svoje plecia väčšiu mieru zodpovednosti za zmierňovanie dopadov klimatických zmien, napríklad eh, akceptácia globálnych emisných limitov eh, za, v tom horizonte 2015 a tak ďalej. Týmto sme vyčerpali zoznam otázok skutočne tie otázky e, otvorili e, viacero okruhov otázok. Niektoré sa aj prekryvali, takže e, nedočkavo očakávame vaše odpovede. Pani veľvyslankyňa, Európska únia chce byť veľmi ambiciozná. Európsky parlament vždy apeloval na radu a komisiu, aby sa robilo viac a e, plne si uvedomujúc e, zodpovednosť e, priemyselných štátov. Ale tu padla otázka smerovaná na rozvojové krajiny, na, tak, na krajiny, ktoré sú teraz takými veľkými tigrami. Tiež, pretože vieme, že od Kyoto sa svet opäť niekam posunul. No a podľa tu aj otázka, aké vidí Mexiko kritéria e, úspechu, respektíve neúspechu konferencie v Cancune. To som len vypichol niekoľko otázok. Viem, že e, v rámci tohto jedného záberu tých otázok bolo snáď až priveľa. Ďakujem. Máte slovo. No eh, veľmi pekne ďakujem. odznel tu celý rad veľmi zaujímavých otázok. Je pravdepodobné, že na ne nebudem odpovedať v poradí, v akom boli položené, ale predpokladám, že sa mi podarí zodpovedať na všetky. Ak e, mám byť e, cynická, e, povedala by som, že očakávania konferencie v Cancúne, ako povedala moja priateľka Estrela, nie sú príliš vysoké to, čo sa stalo v Kodani, kde boli prítomní všetci e, šéfovia vlád a štátov, a ktorí sa domnievali, že dospejeme k právne záväznému dohovoru, ktorý by vyriešil všetky problémy súvisiace s klimatickými zmenami, tak to nie je reálne. A napokon to ani neočakávame v Cancúne. A myslím si, že je to tak lepšie, lebo to, čo sa dosiahne v Cancúne, poslúži ako také tomu, aby sme dosiahli pokrok v celom tomto procese. Ako som už povedala, je potrebné to vnímať v celom multilaterálnom rámci. Takisto som povedala, že táto ideologická konfrontácia severu proti juhu a to, ako tu kto si dokonca povedal, boj medzi Eh, bohatými a chudobnými eh, krajinami, eh, tu si treba uvedomiť, že všetci znečistujú, hoci nie v rovnakej miere. A preto treba povedať, že je potrebné získať dôveru medzi týmito dvoma skupinami krajín, aby sa dostal tento proces do ďalšej etapy. Hovorilo sa tu aj o diplomatických kapacitách Mexika. Mexiko je dôležitým hráčom e, na svetovej scéne, čo súvisí aj z našej zemepisnej polohy. Mapy sa nemenia a tým sa stalo, že sme vždy museli presadzovať multilateralizmus pre obhajobu našich vlastných záujmov. Preto medzinárodné skúsenosti Mexika umožňujú, aby krajina slúžila ako most s rôznymi alebo medzi rôznymi skupinami krajín. Mexiko sa vždy nachádza v citlivej situácii, pretože sme rozvojovou krajinou, ale už 15 rokov sme členmi OECD a ako viete, OECD sa považuje za zoskupenie najbohatších krajín sveta. A vidíme však neprestajný dialog tak s rozvojovými krajinami, ako aj s vyspelými krajinami a vieme pochopiť obavy obidvoch týchto skupín. Jasne sa to prejavilo v Nagoji, kde sme koordinovali skupinu Georgio, tam sme mali predsedničku zo skupiny 2 a domnievam sa, že už v priebehu tohto celého roka sme mali možnosť hovoriť so všetkými krajinami a vypočuť si ich rôzne obavy. E, kto si tu položil otázku, či sa Mexiko e, vydá ešte ďalej, než sú ciele v Cancúne. V podstate v Cancúne sa všetko len začne, lebo to, čo sme doteraz urobili, sa urobilo neformálne, ale vždy sme počítali s podporou Danska a s podporou Juhoafrickej republiky, s ktorými sme vytvorili trojku, od ktorej očakávame, že bude pokračovať aj za Cancúnom, po Cancúne. Preto si môžete byť istí, že sme E, naše úsilie e, nevyvinuli len s cieľom viesť rokovania, ktoré sa skončia v Cancúne, ale snažili sme sa o vzájomné rokovania, ktoré by boli e, transparentné a zrozumiteľné. Predpokladám, že jeden z výsledkov, ktorý možno očakávať, e, súvisí s pokrokom, ktorý sa dosiahol v oblasti metodológie, čo je podľa mňa dôležité. Úsilie, ktoré sme vynaložili, znamená, že v nadchádzajúcich rokoch e, budeme asi svedkami toho, že každý štát, ktorý prevezme predsedníctvo, bude môcť nadviazať na prácu predchádzajúcich konferencií. Um, Mexiko by Mexiko malo e, túto prácu prevziať e, okamžite po Kodani a nie až po Cancúne. Ale toto nie je zásadná otázka. Ehm, v v rámci stratégie sa budeme snažiť e, nájsť taký vyvážený balík tém. A tieto témy krok po kroku hovorili s najrôznejšími krajinami. Domnievam sa, že prípad rozvinutých krajín je taký, že naša stratégia umožní pochopiť, že pochopia, že odpoveď na klimatické zmeny je spojená s politikami rozvojovými. A preto je to projekt a proces, ktorý je stále v behu, ktorý sa stále vyvíja, ale znamená aj príležitosti. Niekto z vás nám požiadal o konkrétne príklady, ako by mohli Mexiko a Európska únia pomôcť pri investíciách do procesov zmierňovania klimatických zmien. Môžem vám povedať, že máme úverovú linku pre zelené projekty. Začala sa už využívať vo výške 50 miliónov eur. V prvej časti sme už investovali 20 miliónov eur do veterných elektrární na juhu našej krajiny v meste Guahaka. A toto dokazuje, že sú tu možnosti aj pre európske spoločnosti, pre európske firmy na obchodovanie s Mexikom. Rada by som povedala aj to, že pre nás dialog so súkromným sektorom je skutočne čosi, čo má zásadný význam. Pred 15 dňami som bola v Mexiku a stretla som sa s rôznymi podnikateľmi a ak som keď som ich počúvala, takmer som sa rozplakala, pretože všetci sa veľmi stiažovali na vládnu politiku, na to, čo vláda robí, ako im krátime možnosti rozletu, ako by sme mohli urobiť viac, podobne ako naši susedia, pretože my sami sa obmedzujeme. Napriek tomu si myslím, že ide len o to, že mexická vláda koná zodpovedne. Domnievame sa, že aj súkromný sektor sa zapája do tejto tematiky a čím viac sa bude zapájať, o to väčšie budú možnosti dostať sa dopredu. Domnievam sa, že nový rozvoj, ktorý pozorujeme v oblasti energetiky, obnoviteľných energií a čistých technológií, môže uľahčiť prístup k zdrojom financovania. A tieto zdroje sa potom premietnú do lepšieho bývania, dopravy, pre našich občanov. Premietnú sa do menšieho znečisťovania, men- menšieho množstva ochorení dýchacieho traktu a všeobecne do zvýšenia úrovne pre všetkých. Trvalo udržateľné metódy pre využívanie krajiny, lesov a vody. Nuž, domnievam sa, že treba využívať všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii na to, aby sa nám podarilo dospieť k tomu, že klimatická zmena sa stane výhodným obchodom, že boj proti klimatickým zmenám sa stane výhodným pre jednotlivé krajiny a preto politický aspekt musí ísť ruku v ruke s rozvojovými stratégiami a so špecifickými postupmi jednotlivých krajín, tak ako oni ošetrujú svoju ekonomiku. Eh, siempre seriedad y se ejerza siempre eh, predpokladám, že spôsob, akým sa pracuje a akým sa naplňa zodpovednosť jednotlivých krajín, rozhodne pomôže E, pri hľadaní ďalších príkladov. A v tomto smere e, som tu dostala otázku, že ako môže Európska únia ísť ešte ďalej, ako môže prispieť k tomu, aby bola konferencia úspešnejšia. Ja si myslím, že môže ísť dobrým príkladom v oblasti líderstva. Uh, ale toto liderstvo e, máte. E, môžem to potvrdiť. Mexiko spolupracuje s inštitúciami EÚ a napríklad náš trh s uhlím bude kópiou európskeho trhu s uhlím. Hoci, ako viem, nie všetci ste s tým uzrozumení, ale je to to najlepšie, čo existuje a preto chceme tieto možnosti využívať. Okrem toho je tu aj oblasť normotvorby, oblasť schváľovania a implementácie politík, ktoré sa týkajú klimatických zmien. Aj toto je dobrý príklad, ktorý môžeme nasledovať. A samozrejme sú tu aj otázky financovania, ktoré majú zásadný význam. Nechcem sa tu púšťať do technických diskusí, ale rozhodne nemožno pochybovať o tom, že vyspelé krajiny pardon, pravila sa pani veľslankyňa, rozvojové krajiny čakajú na možnosti financovania. Takže a, e, teda uvažuje sa o tom, či treba prijať rozhodnutie o zrušení dlhu najchudobnejších štátov a odpustiť im zahraničnú zadlženosť. To je otázka, na ktorú by sme nemali zabúdať. Vyspelé krajiny by mali e, splniť svoju historickú zodpovednosť, ale zároveň netreba podceňovať skutočnosť, že tie finančné prostriedky, ktoré poskytujú vyspelé krajiny, sú súčasťou rozvojovej pomoci. Jedna vec to je rozvojová pomoc a druhá vec je to, čo sa urobí v rámci pomoci pre financovanie. A niektorí hovoria, že toto by mala byť súčasť rozvojovej pomoci, ale to je nepriateľné, ne pri najmenšom z nášho pohľadu. Keď hovoríme o mimovládnych organizáciách, myslím si, že je mimoriadne dôležité zdôrazniť, akú veľkú úlohu Mexiko pripisuje mimovládnym organizáciám, predovšetkým pri schodske v Cancúne. Treba však povedať aj to, že vláda nedefinuje e, to, čo sa má dosiahnuť na konferencii. My e, poskytujeme priestor pre vašu oslavu, ten dom, ale e, ten, tú samotnú oslavu organizuje OSN, ale môžeme vám slúbiť, že nebudete tak mrznúť ako v Kodani, pri najmenšom si to, toto očakávame a dúfame, že to počasie bude priaznivejšie, že nebude minus 20 stupňov, ale plus 30 stupňov. A verím, že aj mimovládne organizácie budú mať prístup k tým miestam, kde sa budú robiť rozhodnutia budú mať eh, k dispozícii eh, isté miestnosti, ale budú tam aj ďalšie miestnosti, ktoré nebudú pre verejnosť alebo pre mimovládne organizácie prístupné. Takisto som povedala, že sme do rokovania prizvali aj predstaviteľov indianského obyvateľstva, pretože nemožno pochybovať o tom, že aj oni zohrávajú nesmierne dôležitú úlohu. V Cancúne očakávame 16 miliónov Prepačte, Opravilo sa 16 tisíc asistentov, pretože sa už zaregistrovalo 16 tisíc mimovládnych organizácií. Ako vidíte, už samotný tento počet je obrovský a vyvíjame veľké úsilie e, na to, aby sme ich očakávania naplnili a aby neboli takí sklamaní ako v Kodani, kde prakticky nemali nikde žiadny prístup. Predpokladám, že sme sa zmienili o všetkých témach, ktoré tu odzneli. A ešte tu máme otázku transparentnosti. Samozrejme, toto je vec, ktorá je pre Mexiko zásadná. Myslíme si, že ak sa má stať e, Cancún úspeš, úspechom, ak sa má e, na ňom vytvoriť e, finančná architektúra pre ekonomické mechanizmy, ak sa má založiť prístup boja proti klimatickým zmenám, je nevyhnutné, aby to všetko bolo aspoň v zásadných bodoch vyjednané. Ale čo, je, čo má zásadný význam, je vybudovať dôveru. A to si vyžaduje bezprostredné akcie a bezprostredný prístup rozvojových krajín k tým 30 miliónom dolárov na rok, ktorý sa začne v roku 2012 a k tým 100 miliónom, ku ktorým budú mať prístup od roku 2020. E, samozrejme, takýmto spôsobom sa budeme snažiť zamedziť tomu, aby tieto krajiny Ehm, ešte väčšmi sa oneskorovali a aby sa mohli rozvíjať. Pochopiteľne musíme rešpektovať rozdiel medzi dohľadom a zvrchovanosťou. Všetky štáty bez rozdielu nesú zodpovednosť, e, a to máme na mysli tak darcov, ako aj krajiny prijímajúce pomoc, e, čiže máme zodpovednosť všetci na za dodržiavanie prijatých záväzkov. Dúfam, že som zodpovedala na všetky vaše otázky. Ak nie, tak e, obráťte sa na naše veľvyslanectvo a ak máte nejaké otázky, na ktoré by ste chceli získať odpovede či informácie ešte do Cancúnu, tak e, budeme radi, ak e, sa na nás obratíte a radi privítame delegáciu EÚ v týchto dôležitých rokovaniach ešte raz ďakujem za pozvanie prísť medzi vás. Ďakujem pani veľvyslankyňa Sandra Fuentes, ďakujem, že ste e, nás prišli navštíviť, poskytli ste nám mnoho nových informácií. My e, e, sa pripravujeme na Konkún na Cancún. Vo štvrtok budeme mať telekonferencingový rozhovor s zástupcom sekretariátu pánom Figueres. Potom budeme preberať túto tému eh, v Štrásburgu. 33 poslancov, poslankyň EP vycestuje do Cancúnu No a potom a samozrejme ešte aj sprievodný personál pôjde s nami. Držíme palce úspešnému predsedníctvu Mexic, Mexika. Vy sama ste povedali, že máte takú premnosťovaciu funkciu medzi severom juhom, medzi chudobnými bohatými. Je vašou snahou zabezpečiť transparentnosť tokov No a už takto vyjadrené e, úsilia a očakávania sú istou zárukou úspechu a úspechom bude nejaký výsledok. A my držíme palce, aby Mexiko bolo úspechom. Takže ďakujeme pekne, pani veľvyslankyňa. Teším sa na stretnutie e, niekde v Kankune. Ďakujem. Dovidenia. No a prejdeme k poslednému bodu dnešného dopoludnia. E, viackrát už bola zmienka o téme tohto bodu. Je to konferencia o biodiverzite v Nagoya v Japonsku. 11 poslancov, poslanky. E, e, sa toho zúčastnili. Niektorí z nich sú aj tu prítomní. No a Chcem len konštatovať, že sme boli zabrifovaní komisárom Potočníkom aj zo strany belgického predsedníctva, že celý priebeh eh, eh, bol hladký. Chcem pochváliť vynikajúcu prácu nášho sekretariátu. Boli veľmi dobre pripravení, dobre organizovaní. Ja som bol príjemne prekvapený eh, zasadnutím siete klub, parlamentnej siete, to bolo v pondelok a v útorok sme potom vlastne mohli preberať dôležité otázky biodiverzity a, a Európsky parlament v rámci KLOP by mal zohrávať dôležitú úlohu, aktívnu úlohu. Potom sme mali briefingy s celým radom štátov, Južná Afrika, Japonsko ako hostiteľský štát a potom sme e, boli v kontakte aj s delegáciou USA. Oni tam boli v polohe pozorovateľov. USA sa vôbec nepripojilo k, tejto konferencii o biodiverzite a, a možno je to aj šťastie, že e, v Nagoja e, nevystupali USA ako účastníci, pretože tlmočili pomerne reštriktívne názory. No a vlastne tá konferencia nám potvrdila, že veci dokážu bežať aj bez USA. Žiaľ Bohu, v Kankune tomu tak nebude. USA je veľký štát, majú svoju váhu Generálny riaditeľ UNEPu, pán Steiner, nás navštíví, náš výbor, aby nás informoval o, o, zod, o, mm, o global governance, teda o globálnej správe a riadení. My vieme, že existuje viacero fondov, viacero uh, dohovorov, viacero mechanizmov. No a um, od budúceho roku budeme o tom hovoriť v rámci prípravy na Rio plus 20 pán Schneider vlastne vystúpil, vôbec nebola istá, istý úspech a ten sa dostavil našťastie. šťastie bol, dosiahnut, e, bol dosiahnutý či, určitý súhlas, konsenzuálny samozrejme, s určitými e, kompromismi, s určitými ústupkami. COP10 e, prispel k tomu, že sme si bytostnejšie uvedomili, že máme určitý prírodný kapitál, ktorý nie je nemenný a skutočne ubúda z neho. Každým rokom pomaličky ubúda z tohto prírodného kapitálu a takto už ďalej nejde. Strategický plán pre 2020 má vytýčené ciele v 20 rôznych skupinách, pokiaľ sa nemýlim. A my chceme ísť ešte ďalej a je dôležité, že e, svet sa dokázal na tom dohodnúť. Protokol ABS e, bol e, skutočne tým kľúčovým aspektom. Musíme všetci požívať prínosy z genetických zdrojov pretože tieto genetické zdroje pochádzajú z určitých krajín, od určitých obyvateľov. Ako to bude fungovať v prípade amerických firiem, pretože USA nie je stranou tejto konferencie, pričom si uvedomujeme, že existuje súťaž celosvetová, zrejme s najslabším ohnívkom je e, e, dokázať mobilizovať finančné zdroje aj v tejto otázke EÚ eh, e bolo veľmi vágne, nemohli sme prisľúbiť konkrétne viac menej nič. USA sa teda nezúčastnilo eh, tohto zasadnutia len ako pozorovatelia, preto EÚ eh, skutočne bolo tým hrdinom konferencie, aj keď som už poukázal na to, že bolo treba prijať určité kompromisy. Musím pochváliť komisiu. Skutočne EÚ vystupovalo jedným spoločným hlasom a belgické predsedníctvo apelovalo v prospech ďalšieho pokročenia v protokole ABS. No a vlastne v súvislosti s týmto protokolom ABS sme sa v rámci zasadnutia v, Na, e, v Nagoja dostali ďalej, ako sme e, boli predpokladali. No a e, v tomto sa nám veľmi veľa podarilo dosiahnuť, medzi iným aj s rozvojovými krajinami. Toľko z mojej strany, teda teraz dám slovo pánovi Gabandimu. Ďakujem pekne, e, e, pán predsedajúci. Nebudem opakovať to, čo ste vy povedali. E, aj ja rovnako som vnímal rolu našej delegácie. USA nie je riadným členom tejto konferencii, ale môže to byť určité nepriateľ v v, eh, v prestrojení. Našťastie USA nebolo stranou k protokolu ABS kvôli silnému lobistickému tlaku ich farmaceutických firiem. Našťastie teda tento sa nemohol prejaviť. Niektoré z členských štátov EÚ, eh, vlády a parlamenty by mali určité problémy s tým, keby protokol ABS nadobudol detálnejšiu podobu, e, než je tá dnešná. Chcem sa osobite poďakovať Európskej komisii a Rade za veľmi otvorený a kooperačný duch e, ktorý prejavili e, a skutočne bolo, bolo to vynikajúcim príkladom dobrej spolupráce medzi inštitúciami. Musím sa s vami podeliť o jedno sklamanie. Pred e, konferenciou som dúfal, že sa nám podarí e, urobiť lepšiu osvetu, celosvetovú osvetu o biodiverzite. Ale médiá sa veľmi nezaujímali o túto konferenciu, takže táto vec sa veľmi nepodarila teda osveta nebola dosiahnutá v tej miere, ako sme dúfali. Na jednej strane máme e, environmentálnu biodiverzitu a na druhej strane máme tú ekonomickú biodiverzitu. Bolo by možné zorganizovať, pán predsedajúci, stretnutie s výborom pre ekonomické záležitosti, aby sme prebrali otázku biodiverzity nielen z environmentálneho hľadiska, ale aj z ekonomického hľadiska. Možno pán Suktev z typ projektu by mohol byť prizvaný na to stretnutie a povedal, e, priblížil by nám, ale aj kolegom z ekonomického výboru, čo je podstatou biodiverzity. Ďakujem pekne. Štúdia, projekt, typ e, samozrejme e, si získala veľa pozornosti v Nagoja. Išlo tam o prebratie tých environmentálnych ekonomických účtov. Hovorilo sa tam o prírodnom kapitáli. To je teda ten nový pojem, nový, nová línia myslenia. Teraz Sandrine Bie. Ďakujem, pán predseda. Mám isté obavy a neváham sa s vami o ne podeliť, ale chcela by som sa poďakovať e, za kvalitu e, príprav na e, konferenciu, to, to treba skutočne zdôrazniť a takisto by som sa chcela poďakovať za spoluprácu, ktorá bola veľmi dobrá, ktorá nám ako európskym poslancom umožnila zohrať istú úlohu počas rokovaní tak v rámci spolupráce s predsedníctvom e, rady, ale aj s pánom komisárom Potočníkom, ktorý mal na starosti e, životné prostredie. Tie pracovné podmienky boli úplne ideálne a e, takisto by som sa chcela poďakovať za to, že sme e, si uvedomili, a to, tu hovorím o sebe, úlohy, úlohu, ktorú môžeme zohrávať pri zabezpečovaní biodiverzity a e, hovorím konkrétne o tom, akú úlohu môžu zohrať členovia poslancu, poslan, e, členovia parlamentu v rámci spolupráce jednotlivých parlamentov krajín sveta. A to e, je nevyhnutné z hľadiska ďalšieho uplatňovania výsledkov, ktoré boli dosiahnuté v Nagoji. E, e, samozrejme nikdy nebolo jasné, či sa nám podarí e, dosiahnuť dohodu, ale je zrejme, že s výsledkami musíme byť spokojní, pretože je to základ veľkých nádejí na obnovu vzťahov a multilaterálnych usporiadaní a ako aj eh, pre zabezpečenie nového systému správy a riadenia v oblasti životného prostredia. Myslím si však, že toho ešte zostáva veľa urobiť, ale aj tak si myslím, že v prípade Nagoje to všetko pôjde rýchlejšie, než to išlo v období po Kyote. A zároveň mám dobrú správu týkajúcu sa výstavby či budovania spolupráce s Európskou úniou v rámci e, Lisabonskej zmluvy a schopnosti Európskej únie nájsť si svoje miesto v medzinár- na medzinárodnej scéne ako reálna sila. Naša úloha v Nagoji vyznela dobre a je potrebné, aby sme svoje úsilie nerozptýlili, pretože toto bolo e, prvé také medzinárodné rokovanie, kde Európska únia prejavila svoju reálnu silu ako hráč na e, svetovej šachovnici a my ako e, výbor pre životné prostredie Európskeho parlamentu sa musíme postarať o to, aby stratégia, e, ktorú Únia v tejto oblasti príjme, zodpovedala výzvam tejto doby. Ďakujem, Sandrine Bie, a chcel by som sa vám poďakovať za to, že ste tam zostali až do konca, lebo žiaľ naša delegácia odišla v stredu večer, pričom rokovania e, ešte len začali a naozaj e, platí to, čo ste povedali, že e, parlamentná delegácia, že je polutovania hodné, že parlamentná delegácia musela odísť uprostred rokovania a ďakujeme vám za to, že ste vydržali do konca Karin. Aj ja sa musím samozrejme poďakovať za organizáciu. Ja plne súhlasím s tým, čo povedala predrečníčka Sandriny. Ja by som chcela poukázať na jednu vec, o, ktorom ho, o ktorej hovoril kolega Gabrandy. Jeden veľmi dôležitým faktorom na konferencii bolo to, že v rámci tej štúdie TIP sme poukázali na to, aká je hodnota fungujúcich ekosystémov a ako dokážeme oceniť alebo prideliť, priradiť určitú hodnotu týmto ekosystémov, že tu nejde o akési katastrofické scenáre, ale ide o, o konkrétne projekty, konkrétne kroky, ktoré e, e, do, dokážeme vyčísliť e, v Aquifore aj inde aj napríklad na, na tlačových konferenciách v mojom členskom štáte sa hovorilo o tom, že treba chrániť orchidé, treba chrániť e, korytnačku e, červenobruchu, ale treba aj e, ďalšie veci brať v úvahu potrebujeme ochotu a pripravenosť financovať eh, eh, biodiverzitu a to je čosi, čo prekračuje hranice. To eh, skutočne odznielo z úst každého účastníka. Za svoj členský štát povedali, my toho robíme doma veľa, aj USA to povedalo, ale ja mám určité obavy. Ak chceme zabezpečiť eh, diverzitu druhov, tak musíme dať do toho peniaze. Vieme, že USA nie je stranou tejto konferencie a zároveň si uvedomuje, že rozvojové krajiny nemajú na to peniaze a potrebujú na to peniaze. No a o tom sme už hovorili, že treba robiť osvetu v členských štátoch, a tak ako už bolo povedané, biodiverzita nie je úlohou e, tohto výboru Envy, ale má e, svoje e, zastúpenie vo všetkých oblastiach života. Ďakujem. Teraz pani Anna Rozbach. Ďakujem. Ja by som chcela povedať čosi podobné tomu, čo povedala predrečnička. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste vydržali až do tejto chvíli. Mám však isté obavy. Na jednej strane môžeme formulovať na vysokej úrovni, na úrovni ministrov, formulovať vzletné slova, ale čo to urobí e, v prospech ochrany ohrozených druhov e, na e, v Strednom východe a my, čo, ako to pomôže cicavcom v moriach, ktorí prehltajú eh, igelitové sačky, ktoré sa tam nachádzajú. Tieto naše zletné slova asi nič nezvenia. Existujú určité monitorované oblasti sveta, kde nemáme eh, vlastne legislatívne kompetencie. EÚ chce byť tým priekopníkom, ale musíme si uvedomiť, že je veľký rozdiel medzi tým, o čom my rozhodneme, ako vyzerá e, bežný život v džunglách Bornea, v Číne alebo v Indii. A tu sú skutočne ešte obrovské rezervy. Ďakujem. No a posledné vystúpenie Kricu a Denis. Ehm. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som v prvom rade zablahožela delegácii za vykonanú prácu. Tie výsledky sú veľmi dobré. Ale chcel by som sa spýtať, prečo hostiteľská krajina Japonsko dosiahla túto zmenu. Mohli by ste... What Japan... What... Čo? E, akú pridanú hodnotu priniesla prinieslo Japonsko ako hostiteľská krajina. Čo e, spôsobilo to zlepšenie, ktoré sa konštatovalo? My počas našich e, diskusí na tomto mieste musíme zistiť, e, čo sa e, stalo, akú negatívnu úlohu e, zohrala EU v rokovaniach v Nagoje, predovšetkým v súvislosti s ABS. My sme tento bod takmer nejako prehrali, pretože vždy sme mali pocit, že EÚ v tomto smere má pozitívny prístup, ale e, my si musíme e, položiť otázku, ako by mohla EÚ zlepšiť svoje vyjednávanie v čase pred Cancúnom. Na- lebo zdá sa, že je tu veľmi veľa vecí, kde by sme mohli dosiahnuť zlepšenie, hoci všeobecne ideme správnym smerom, ale predsa len bude potrebné e, sa pozrieť na tie body, kde je kľúčové, kde je nevyhnutné urobiť zlepšenie. A teraz ešte dostané slovo pán Bajskut. E, chcem sa poďakovať sekretariatu za zorganizovanie tejto cesty. Bolo to vynikajúco zorganizované, takže zásluhy organizačné e, tu sú. Mám dve poznámky týkajúce sa po prvé procesu a po druhé obsahu. Nagojevský e, proces e, bol dôkazom toho, že Európa dokáže vystupovať jedným hlasom a to z titulu veľmi dobrej spolupráce medzi belgickým predsedníctvom a Európskou komisiou. A to treba mať na zreteli aj počas konferencií v Cancúne. Komisia viedla diskusiu pri protokole ABS. Komisár Potočník bol veľmi zaangažovaný a skutočne hlásali jednotné posolstvo. No a pod na tej stránke financovania tam viac hovorilo belgické predsedníctvo, čiže takáto delba práce vopred dohodnutá sa veľmi osvedčila. Treba vždy vopred, teda aj na konferenciu v Cancúne sa dohodnúť, kto bude čo prezentovať. No a napokon, čo sa týka obsahu, budem stručný. Myslím, že môžeme byť spokojní s výsledkom. No ale teraz e, nastáva to najdôležitejšie, implementácia. Môžeme sa dohodnúť na akýchkoľvek cieľoch, ale tie ciele e, majú svo, svoju váhu až tedy, keď sa to implementuje, aby skutočne e, Musíme si uvedomiť, že to, tieto veci musia byť zapracované do našich národných politík. Napríklad, ak hovoríme o polnohospodárskej reforme, e, máme pritom na mysli utlmovanie nebezpečných látok, ktoré ohrozujú biodiverzitu. A máme v tejto súvislosti formulované určité ciele a treba transponovať tieto ciele aj do procesu napríklad eh, poľnohospodárskej reformy. A ešte jedna posledná poznámka na Margo Japonska. Ako náhle sa hovorí o národnej biodiverzite, o ochrane na národnej úrovni, tam máme vždy veľmi ambiciozne slova. A Japonsko si vytúčilo veľmi ambiciozne ciele e, e, pri národnej biodiverzite, ale to, čo vidíme v japonskom e, rybnom hospodárstve za hranicami Japonska, tam už je to úplne iný príbeh. No a, Japonsko má rezervy v tejto oblasti, ale aj Európa, ak teda hovoríme napríklad o e, rybnom hospodárstve, aj tam má na pleciach EÚ viaceré úlohy, ktoré musí splniť. Ďakujem pekne vystupujúcim. Myslím, že Japonsko bolo jediné, ktoré mm, poskytlo 2 miliardy hostiteľský štát e, to dal na stôl, aby sa zlepšila celková atmosféra a e, Japansko organizovala konferenciu s určitými e, mediátormi, takže bol tam pán, pán Počník, ktorý za, be, zastrešoval severnú časť a potom tam bol aj zástupca za juh. Treba jednoducho uh, E, e, treba nejako štrukturovať diskusiu. Nemôže každý z 93 zúčastnených štátov vystupovať. Určite, že toto je model, e, ktorý by sme mohli uplatniť aj v Cancúne. No a ten protokol ABS by mal byť pretavený na tú národnú úroveň. A tá biodiverzita skutočne by sa mala prejaviť vo všetkých politikách EÚ, polnospodárskej politike a tak ďalej. Komisár Potočník eh, po januári by mal prezentovať, eh, aké úlohy má EÚ. Mm, Chris Davis eh, sa mm, veľmi profiloval v rámci KLOP a to je veľmi dôležitá formácia z hľadiska legislatívnej tvorby a musíme podporovať teda takúto výmenu postupov. predovšetkým e, je to opodstatnené vo svetle medzinárodných dohovorov a dojednaní. Toľko teda e, určité e, zhrnutie zasadnutia v, Nago- v Nagojane a verím, že ľudstvo dokáže konsenzuálne fungovať. Uvidíme, ako to pôjde v Cancúne. Tým uzatváram dopoludnejšie rokovanie. O 15. hodine popoludní sa opäť stretneme a stretneme sa s zástupcom agentúry, Európskej agentúry pre chemické látky. No a